Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn Sie einverstanden Milí kolegovia, ak súhlasíte, tak by sme začali. Máme ako prvý bod najskôr ako hostia pána Karlo Ricuta z Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry a ten nám predstaví správu za rok 2009. E, celkom iste to bude pre nás všetkých veľmi zaujímavé. Vymedzili sme si čas do 16. hodiny pre tento bod, potom budeme pokračovať s našim pro- programom. Teda e, dávam hneď slovo, nech sa páči, pán Rituto. Um, I will uh, try to give you an update results of the European... Chcem vám podať aktualizované informácie o výsledkoch nášho fóra. A jedným z dôvodov, prečo som predstúpil do tohto výboru v parlamente, je, že parlament nás vždy veľmi podporoval. Vždy podporoval integráciu a e, výskumné infraštruktúry. Napríklad participoval na viacerých našich slôdzach. A vždy sme cítili podporu e, nášho konania, najmä v okamihoch, keď bolo potrebné e, dosiahnuť istú rovnováhu medzi východom a západom. Táto stručná prezentácia začne takým stručným úvodom fóra, ktoré bolo vytvorené v roku 2002 na Rade ministrov pre vedu a výskum a sú tam prítomní ministri pre výskum a vedu členských štátov a asociovaných štátov a rovnako aj Európskej komisie. My chceme podporovať koherentný a strategický prístup, aby sme uľahčili rozhodovací proces a podporovali rozvoj výskumných infraštruktúr. Naša hlavná činnosť spočívala vo vybudovaní dôvery, aj keď to nebolo vždy celkom ľahké. E, získať dôveru, vybudovať si dôveru tiež znamená, aby Európska únia e, disponovala výskumnou politikou z dlhodobého hľadiska a všetkými infraštruktúrami na úrovni Európskej únie, štátov, regiónov, aby, aby disponovala zdrojmi. Takže vedecké oblasti potrebujú nákladné nástroje a aby veda mohla pokročiť, vyžadujú sa nové odpovede, najmä v technickej oblasti. Teda musí tu prebiehať permanentná interakcia medzi e, výzvami, ktoré stoja pred vedcami a technickými záležitosťami. Toto je pre jednu krajinu veľmi nákladné a musia takisto sa realizovať na medzinárodnej úrovni. Teda sú to také otvorené koncepcie, tieto moderné infraštruktúry sú distribuované a umožňujú vzájomné prepájanie, ponúkajú nástroje ako jednotné. A ako vidíte, e, táto transparentnosť jednotlivých vrstiev a spoločenstiev a vedeckých spoločenstiev e, navzájom e, interreagujú, teda majú interakcie e, medzi jednotlivými vedeckými oblastiami a to možno potom syntetizovať v celostnom prístupe. Pokiaľ ide o výskum, tak tu máme také trojuholničky inovácie a poznania vytvárajú sa a fungujú preto, aby priťahovali tých najlepších výskumníkov zo sveta a aby podporovali vedecký a technologický rozvoj. Pri odpovedi na tieto výzva, výzvy je potrebné rozvíjať inovačnú kapacitu na transverzálnej úrovni vo všetkých oblastiach činnosti vedeckej, výskumnej, školskej, riadiacej, technickej toto všetko potom uvoľňuje kreatívny potenciál výskumných tímov, používateľov, e, poskytovateľov služieb aj privátneho sektora. Čiže je to taký skutočný socioekonomický motor. E, môžeme tu hovoriť v rámci týchto trojuholníkov aj o diamante, ktoré prepájajú vedu, a ďalšie aspekty práve prostredníctvom týchto výskumných infraštruktúr aby ste mali predstavu o tom, čo sú to tieto interakcie. Môžem vám ponúknuť tento taký možno trošku komplikovaný graf, ktorý umožní zlepšiť environmentálne aspekty, e, turistiku, získať viac peňazí pre e, výskum, inováciu, e, verejné zaobstarávanie, čo sa teraz v Európe robí a musí sa rozvíjať. E, ako príklad uvediem Grenoble, to je tzv. polygón Grenoble. E, to je akýsi ostrovček, ktorý je vlastne obmývaný dvoma riekami. A v 70. rokoch sme sa rozhodli, že na európskej úrovni a prostredníctvom medzivládnej organizácie vytvoríme takéto štruktúry. Na e, tomto projekte sa zúčastňuje Francúzsko, Nemecko a e, Spojené kráľovstvo. Neskôr sme sa rozhodli vytvoriť cyklotrón a táto zóna, ako aj ďalšie e, priľahlé zóny k tomuto poligónu sú veľmi dynamickými zónami v plnom ekonomickom rozvoji. To je veľmi dôležité, ale nie je to nič nové. Ehm, stačí, keď zajdeme do stredoveku a v kláštorných knizniciach v stredoveku e, už existovali akési centrá výskumu, vyvíjali sa tam potrebné technológie na zachovávanie a prenos poznaní statkov od rímskej, gréckej, arabskej kultúry do budúcnosti. Rovnako sa rozvíjali e, rôzne štruktúry, e, potom, ktoré vlastne umožňujú a umožňovali e, mníchom pokračovať v tejto činnosti a vlastne vytvorili akési e, bá, bázy renesancie keď chceme reaktivova- reaktivovať obchod vedu a výskum v Európe, uvedomujeme si, že práve veľmi často sa e, zárodky e, tejto činnosti zrodili v kláštoroch. Na celosvetovej úrovni sa odráža veľa e, deklarácií, laún a mm, tam vlastne sa používal dátum 2020, to je takým akýmsi hraničným termínom Európy a tieto aspekty sú prítomné v mnohých projektoch Európskej únie. Problém však je taký, že žiadna krajina nemôže individuálne vybudovať a udržiavať e, výskum na takejto úrovni, aj keď mnohé európske krajiny majú zariadenia a potenciál takéhoto typu ani jedna nie je na takej úrovni, aby e, vlastne poskytovala služby, ktoré potrebuje výskum na celoeurópskej úrovni. Ročné náklady môžu ísť až od 10 do 15 miliard eur. To je naozaj e, veľmi ťažké tieto veci e, platiť, keď sa, keby sme nespájali naše zdroje. Len spoločnými silami môže Európska únia tieto štruktúry udržať v činnosti. Mm, v čase, keď sa pozrieme, že čo sa deje v Japonsku alebo v USA, aby sme udržali svoju úroveň s nimi a aj s vynárajúcimi sa ekonomikami, ako je Čína, tak musíme naozaj niečo konať. V roku 2000, keď bola vytvorená Európska oblasť vedy a výskumu, ktorá vytvorila príslušné fóra, E, tam sme teda začali a to je naša misia. A teraz stručné rezumé našich aktivít. My sme veľa aktivít rozvíjali na regionálnej úrovni, ďalej rovnováha medzi východom a západom, udalosti, implikácia zúčastnených strán, socioekonomické výhody, využívanie nových nástrojov ako Európska investičná banka, elektronické štruktúry, vedecká e, krajina, vedecké oblasti. Toto všetko sme zohľadňovali. Naša činnosť e, sa zakladá na aktivitách Európskej únie a na výskumných programoch. A máme veľmi dobré a veľmi úzke vzťahy pokiaľ ide o prípravu projektov s rôznymi krajinami. Európska únia takisto vytvorila sekretariat a rada prijala nový, roko, nový nové predpisy, ktoré práve vstúpili do platnosti a stanovujú právne bázy týchto štruktúr v celej Európe. Takisto stanovujú pravidla spolupráce s inými inštitúciami a e, spolupracujeme na príprave vízie do roku 2020. Už som vám vo vašom výbore vysvetlil európsku cestovnú mapu rozvoja ESFRI. My sme si vybrali 44 projektov, 44 výskumných infraštruktúr, ktoré nám prípadajú dôležité, aby Európa udržala svoju konkurencieschopnosť. A jednomyselne sa potom vybrali e, týchto 44 projektov z 200 projektov, ktoré boli predložené. A toto je jeden zo spôsobov, ako budovať dôveru. My zvyšujme tieto projekty, pridajme k nim ešte niektoré v oblasti energie, zdravotníctva a potravín 28 z 33 členských a asociovaných krajín E, pripravili svoje vlastné cestovné národné mapy na národnej úrovni, ktoré vlastne 21 z nich je financovaných. Toto všetko nám umožnilo e, získať zdroje z 28 krajín na vytvorenie potrebných nástrojov pre Európu. Toto je také stručné rezume. Účastníci e, sú často nové členské štáty, nie sú to tie najstaršie členské štáty v mnohých prípadoch. A toto je naozaj veľký úspech. 10 zo 44 infraštruktúr sú už e, v praxi, sa, na nich sa pracuje, 10 sa pripravuje e, do praxe a tento výsledok bol široko podporovaný rámcovým e, programom. Ďalšie kľúčové e, oblasti. My sme skontaktovali rozličné vedecké organizácie, e, hu humanitné vedy, medicínu, fyziku a toto všetko nám pomohlo e, zapojiť vedecké spoločenstvo, ktoré ešte stále nerozmýšľali v európskych v nejakej optike. A to sa nám už podarilo. A tieto štruktúry sa takisto používajú aj na e, aplikáciu infraštruktúr na regionálnej úrovni, čo by nám malo umožniť dospieť a dostať sa až tým ultraperiférnym regiónom, aby sme sa vyhli prílišnej konkurencii, aby sme podporovali spoluprácu. Rozvíjame rovnako aj e, adekvátne riadiace E, postupy, ktoré by nám umožnili riadiť inovačné ekosystémy. Stanovujeme kritéria excelentnosti a podarilo sa nám získať veľké úspechy s USA, Ruskom, Indiou, Čínou a Austráliou. A už sme získali veľa e, poznatkov aj z tých najnovších vynárajúcich sa tém, ak by bolo možné vytvoriť európsku oblasť výskumu pre infraštruktúry, to všetko e, vlastne na báze dôvery, tak by to umožnilo využiť lokálne aj národné zdroje. A keby sme takýto typ e, štruktúr mohli financovať, tak by bolo dôležité, aby sme bdeli nad otvoreným charakterom a interoperabilitou, pretože si musíme uvedomiť, že v národnom financovaní sú vždy limity. Jedine Európska únia môže poskytovať dodatočné zdroje na podporu excelentnosti a môže pokriať 20 až 30 eh, národných programov ďalšie etapy musíme získať udržateľnosť, aby sme mohli garantovať kontrolu kvality prostredníctvom e, ľudských zdrojov a potom môžeme hovoriť o jednom hlase, o jednomyselnosti, jednohlasnosti v troch vedeckých oblastiach. No a úplne na záver je potrebné vyvíjať úsilie na európskej úrovni, aby sme mohli e, zabezpečiť e, e, inštitucionálnu excelentnosť, pričom teda tam treba zapojiť aj Európsku radu pre výskum. A myslím, že sa práve pripravuje správa o tejto oblasti. Treba brať do úvahy skutočnosť, že infraštruktúry, kde by sa zakombinoval v privátny štruktúr výskum a veda, by nám mali umožniť držať, e, e, vytvoriť Európsky e, technologický inštitút a presunúť ho na skutočnú úroveň európskeho výskumu a inovácie. Ďakujem vďaka Európskemu parlamentu a tomuto výboru a vašej podpore vás môžem ubezpečiť, že budeme pracovať naďalej a k tomu budeme potrebovať naďalej vašu podporu. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Ako prvý e, sa prihlásil pán kolega Gierek. Nech sa páči, máte slovo. E, Ďakujem. E, pokiaľ ide o tie hlavné európske výskumné infraštruktúry, oni dokážu priťahovať vedcov, a dokážeme sa vyhnúť úniku mozgov? Je to dôsledok alebo cieľ e, tejto stratégie? Tento proces infraštruktúr a výskumu musí ísť ruka v ruke s e, vzdelávaním personálu, ktorý by dokázal tieto infraštruktúry e, ob, jednoducho obsluhovať. To je nákladné. A ďalej výskum treba zlepšiť podmienky pre výskumníkov, aby to umožnilo konkurencieschopnosť európskej ekonomiky na globálnych trhoch. Vláda USA musí toto pochopiť predovšetkým, pokiaľ ide o regióny a konvergentné krajiny. A preto chcem položiť otázku pánovi profesorovi. Viackrát ste hovorili o štrukturálnych fondoch. Štrukturálne fondy až doteraz boli pridelované na základe rozličného rozdeľovania a toto by mala byť nejaká komplementárna e, deklarácia v kapitole 4.3 vašej prezentácie o štrukturálnych fondoch. Hovoríte veľmi jasne, že je možné financovať práve vďaka štrukturálnym fondom a kohezným fondom programy na roky 2007 až 2013. Pre mňa je to prekvapenie, pretože doteraz sa predpokladalo, že budú financované cestné e, infraštruktúry a teda pre mňa je toto e, novinka. A aby sme si ujasnili, toto e, vyjasnenie, mám otázky. Sú tu nejaké výnimky, pokiaľ ide o aplikáciu týchto štrukturálnych fondov v oblasti infraštruktúr výskumu v rámci Európskej únie? A ešte ďalšia presná otázka, pán profesor. Keď hovoríme o infraštruktúrach, či už koncentrovaných alebo dekoncentrovaných, pokiaľ viem, predpokladá sa e, vybudovať EÚ E, mesta, teda to sú akési e, mesta, inteligentné mesta, kde by m, mm, výskumné programy a infraštruktúry e, boli skutočne testované pilotným spôsobom na globálnom, nielen na európskom, na európskej úrovni, pretože tieto e mesta ešte stále neexistujú. Ďakujem pekne. Teraz pani Herco. Uh, eh, thank you. Th eh, thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, srdečne vás vítam, pán Rizotto. Pardon, pán Rizotto medzi nami. Myslím si, že oblasti výskumu je veľmi dôležitá v Európe a zasluhuje si vaše skúsenosti a vaše poznatky. Keď sa pozrieme na výskum e, a na jeho význam pre Európu, vidíme, že je obrovský. Aj keď Maďarsko nebolo členom Európskej únie, keď v roku 2000 bol e, rozhodnuté uberať sa cestou vedomostnej ekonomiky. Mm, napriek tomu sme sa podielali čiastočne, e, teda domnievame sa, že je dôležité uberať sa týmto smerom, avšak chcem sa opýtať, tejto chvíli je 44 projektov na tomto zozname. Kedy si myslíte, že by sa mohol spustiť prvý z nich? Kedy si myslíte, že by došlo k tomu, že by sa skutočne začalo fungovať v jednom z týchto projektov? E, na jednej z našich diskusí v minulosti som sa už pýtala na túto vec. Keď sa pozrieme na možné umiestnenia týchto projektov, keď sa pozrieme všetko na sever od Pirenej a západne od od um, Uralu. Keď sa pozrieme na to, čo prebieha v Európe v oblasti inovácií a aké roztrieštené sú tie iniciatívy v tomto smere, Mali by sme sa snažiť skonsolidovať a je potrebné zabezpečiť solidaritu. Tie krajiny, ktoré plnia svoje ciele, ale majú iba obmedzené množstvo investícií, stratia jednoducho nadšenie a stratia motiváciu a stratia potom aj podporu. Hovorím to preto, že ja som e, sa oboznámila podporne, e, podrobne so správami, ktoré ste spomenuli, aj s správou S-Free, aj s tou druhou. Eh, Obo, o oboch sa diskutuje v Maďarsku. Um, oba z týchto projektov eh, majú niečo podobné, ale odlišné. Niektoré sú financované čiastočne z členských, členských štátov a čiastočne z rozpočtu spoločenstva a iné sú financované výlučne z rozpočtu spoločenstva. Toľko teda moje otázky. Mohli by ste sa prosím vyjadriť k tomu, ako by sme mohli zabezpečiť solidaritu v EÚ, ako by sme uh, mohli zabezpečiť tú výmenu vedomostí, aby nedošlo k tomu, že zabudneme všetko na západ od Labe a na sever od Pireneji e, je zle. Pán Cukls. Ďakujem. Vďaka pánovi Risutovi sme sa naozaj dozvedeli veľa aj vďaka jeho prezentácii. Ja verím v iniciatívy, ktoré prijala Európska únia na vytvorenie nového európskeho priestoru výskumu, Hlavné, hlavná práca ESFRI, vytvorenie európskeho výskumného priestoru. Toto všetko ukazuje, že Európa chce e, akúsi jednotu vo svojom úsilí v oblasti E, výskumu a vývoja, tak ako to povedali moji predrečníci. A moja otázka, pán Ričuto, je veľmi konkrétna. Moja predrečnička hovorila o solidarite v oblasti e, výskumu a hovorila aj o geografickej distribúcii fondov, pokiaľ ide o tento výskum. Ja pochádzam z krajiny, kde nemožno hovoriť o excelentnosti. Ja som však vedec a chcem hovoriť o základnom výskume. Európsky výskum nemá svetové líderstvo, tak ako sme to chceli dosiahnuť prostredníctvom Lisabonskej stratégie v roku 2000. Publikácia European Paradise počas švedského predsedníctva poukázalo na to, že e, štrukturálne fondy a princíp solidarity nie sú adekvátne princípy na rozvoj svetového, svetovo konkurencieschopného výskumu a preto centrá excelentnosti by mali existovať e, aj vďaka solidarite. A jediná forma solidarity v tomto kontexte je sloboda myšlienok, ideí a to jediné môžeme využiť na celosvetovej úrovni na dosiahnutie našich cieľov. Mám veľmi jasnú otázku, keďže máte skúsenosť v tejto oblasti. Keby ste mali hodnotiť systém výskumu na svetovej úrovni, ako by ste hodnotili európske infraštruktúry a ich kapacitu vytvárať a vytvoriť veľkú vedu, veľký výskum. A tiež mám ďalšiu otázku. Do akej miery veríte v projekty, ktoré boli prezentované na národnej úrovni? Myslím si, že cesta Európy smerom k budovaniu svojho výskumného a vedeckého priestoru, mnohostranného, ale jednotného zároveň, ktorý by prinášal výsledky. Pre, jednoducho musí byť výsledkom úsilia a toto úsilie treba vynaložiť Rád by som preto bol, keby ste mi povedali, že či si myslíte, že so súčasne vynakladaným úsilím, kam, na čom takisto participuje aj ESFRI, a ja v toto úsilie verím, či toto je adekvátna cesta na dosiahnutie našich stanovených cieľov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mesároš. Thank you, thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Rád by som najskôr poďakoval pánovi Ričutovi za veľmi zaujímavú prezentáciu a mm, veľmi sa všetci tešíme. Tu som. že sú takéto plány a e, tešíme sa aj z minulých úspechov a z budúcich plánov e, vášho, vašej agentúry. Hovorili ste o troch e, pilieroch inovácií. To je výskum, vývoja technológie. Ja som sa chcela opýtať eh, na úlohu vysokého školstva v tomto procese. Ako vnímate z vašej pozície spoluprácu medzi inštitúciálnymi vysokého školstva a výskumnými centrami, pretože eh, veľká časť výskumu prebieha na univerzitách a študenti, doktoranti, celkovo doktorantské štúdium zohráva obrovskú úlohu v tomto procese. Ako by toto fórum možno, mohlo podporiť túto spoluprácu a zapojiť svoju stratégiu do univerzitného prostredia? Ďakujem. Pani Kavaliu. Thank you very much, Ďakujem pekne, pán predseda. A ja chcem poďakovať za prezentáciu, ktorú sme si vypočuli. Rada by som eh, predniesla dve otázky nadviazala na vaše vyjadrenie. Poprvé je to obava, ktorá sa týka strednodobo a dlhodobej finančnej udržateľnosti týchto výskumných infraštruktúr, ktoré sú veľmi nákladné na udržiavanie a s tým súvisí aj problém financovania týchto infraštruktúr. Druhá téma, ku ktorej ste sa vyjadrili, v závere. Ako presne vnímate vzťah medzi výskumnými e, infraštruktúrami a inštitúciami GTI? Teraz sa spustil nedávno nový projekt, e, ktorý sa týka energie, klimatických zmien a ďalší, ktorý sa týka informačnej spoločnosti a informačných technológií. Máte už nejaké formy spolupráce medzi EIT a, a výskumnými infraštruktúrami. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani Toja. Ďakujem, pán predseda. Chcem vám poďakovať za toto veľmi zaujímavé vystúpenie. Dúfame, že dostaneme dodatočné informácie. Dostali sme ich veľa, ale myslím si, že vaše vystúpenie bolo veľmi zaujímavé. Pokiaľ ide o vaše skúsenosti, e, rada by som vedela, a chcem vám položiť otázku, ktorá sa tak netýka ani výskumu ako právnych nástrojov a procedúr, ktoré by mali umožniť, aby tento výskum bol operatívnejší, najmä v oblasti teda výskumu lebo nakoniec my veľmi často hovoríme o tom, že rozličné mechanizmy, ktoré boli vytvorené na to, aby zabezpečili právny rámec a platformu pre spoločný e, výskum, existujú, ale my máme pocit, že tieto procedúry, ktoré sú prostriedkom na stimulovanie výskumu, nakoniec môžu byť jeho brzdou a môžu zabrzdiť celé toto úsilie. Takže toto Európske konzorcium pre infraštruktúr ERIC, pán Potočník a už komisár o tom hovoril, že, sa, že tu boli isté požiadavky ohľadne projektov, do ktorých bolo zapojených veľa členských štátov, že tam bolo potrebné uniformný právny rámec a bolo potrebné dať právnu, e, e, právnu subjektivitu jednotlivým výskumným strediskám. A potom zase nastali problémy finančných predpisov na úrovni Európskej únie. A teda mám takúto otázku. Funguje to? Alebo tie nástroje, ktoré boli prijaté, E, nejakým spôsobom brzdia tieto úsilia. Hovorilo sa už o e, výskumných projektoch na komunitárnej úrovni, ale máme tu výskumné projekty aj na súkromnej úrovni. Ale mnohé z nich práve v dôsledku štruktúr, ktoré sú veľmi pomalé, e, týmto projektom hrozí fiasko. A potom, čo si myslíte o Európskom výskumnom inštitúte? Nemáte pocit, že vytvárame príliš veľa rozličných inštitúcií a že potom vlastne tam dochádza k fragmentácii úsilia? Takže nejde tu len o potrebu viesť výskumné aktivity, ale ide tu aj o to, aby sme tento výskum čo najlepšie viedli. Ďakujem, pán Recuto. Ďakujem pekne, odznelo mnoho rôznych otázok. Dám vám teraz slovo, aby ste láskavo odpovedali. Pokúsili sa teda odpovedať aj na všetky z nich, ak to bude možné. Nech sa páči, pán Recuto. Uh, eh, yes. Uh, uh, first of all... Najskôr ak dovolíte, rád by som vám predstavil doktora Andreja Jonela, ktorý je z Rumunska a ktorý je jedným zo členov výkonnej rady e, fóra 3 Ja som nepredpokladal, že odznie tak veľa otázok, ktoré sa týkajú e, rovnováhy sever, východ, západ, ale máme tu celkom náhodou e, kompetentného človeka, ktorý nám pomáha kompenzovať e, túto nerovnováhu možno. E, Pokúsim sa najskôr odpovedať a potom možno Jonela, ak chce, môže doplniť moje odpovede. Pokiaľ ide o koncentráciu, tak v, tá sústredovala predovšetkým na tie väčšie staré členské štáty. Nemecko bolo menej zastúpené ako Francúzsko, teda aj medzi e, týmito starými členskými štátmi boli rozdiely Bolo to preto, že začali sme stavať Európu v 50. rokoch. Keď sa pozrieme na CER, na SRF a na mnohé ďalšie e, medzinárodné zariadenia, tie vznikli buď na medzivládnej úrovni, alebo na základe vytvorenia orgánov ešte predtým, ako vôbec vznikla Európska únia. Teda e, je tam takýto historický dôvod, ale teraz, keď sa pozrieme na priesvitku ktorú som eh, povede nechal zapnutú, ale teraz už zmizla. Zdá sa, že krajiny, ktoré sa posúvajú vpred, sú Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Litva, Polsko. Viem, že Česká republika sa dnes do poludnia rozhodla schváliť 7 infraštruktúry, teda je tam istý pohyb. Ja, keď som ešte nebol predseda S-Free, ale keď došlo k rozšíreniu a k istej neochote, ja som sa snažil presadzovať rozšírenie S-Free ešte predtým, ako došlo k rozšíreniu EÚ. Teraz vidíme výsledky. Napríklad rozšírili sme spoluprácu aj s krajinami Západného Balkánu, pretože mm, sa domnievame, že to je správne. Čo sa týka fungovania a hospodárskych e, e, ziskov a príjmov, to povedala aj pani Hercog, ale aj ďalší poslanci, ktorí sa vyjadrovali k tomuto nepomeru. Nuž, e, hneď ako sme začali, uskutočili sme dva hlavné kroky. Pôvodne sme vychádzali z toho, že chceme napodobňovať postupy v USA, chceme urobiť plán e, veľmi rozsiahlých a nákladných e, výskumných infraštruktúr. Teraz sa snažíme o to, aby sme nepresadzovali iba dimenziu, ale predovšetkým kvalitu. Kvalita musí byť základná. Ak to bude sa 10 miliónov, dobre, ale musí to byť skutočne kvalita špičková. Keby sme to mali porovnať to, čo sa deje v tejto výskumnej infraštruktúre, e, to sú ako keby olympijské hry výskumu. Teda keď zostavujete olympijské hry, olympijskú zostavu, sú tam väčšie športové odvetvia, ale aj menšie, ale ide o kvalitu. A tí, ktorí využívajú túto infraštruktúru, či už to veľkí alebo menší hráči, musia byť vyberaní na e, tej špičkovej úrovni. Keď teraz e, porovnáme opäť olympijské hry s týmto našim prostredím, keď chceme Ehm, získať miestne zisky hostiteľskej krajiny, musíme postupovať ako po olympijských hrách. Ja som sa stretol s ehm, štátnym tajomníkom Ruska pre výskum a hovorili sme o tom, čo to má byť. My máme zaplatiť za to, aby sme vytvorili infraštruktúru v Rusku a vy ju budete využívať. To, čo robíte v Soči, staviate tam olympijský štadión, za všetko platíte, preto aby ste tam hosťovali olympijské hry a privítali eh, najlepších atletov z celého šveta, sveta. Dáte k dispozícii infraštruktúru a tým pádom úplne zmeníte celý um, vzhľad celého regiónu. Teda takto musíme v podstate fungovať aj v tejto oblasti. Niektorí argumentujú, že aké financie sa na toto použijú. Mali by to byť peniaze zo štruktúrnych fondov. E, ja si dovolím tvrdiť, že tieto peniaze sa nevyužívajú e, v bežnom prostredí e, tak, ako by sa mali. Ak sa využijú na výskum, tak to bude čo ten najlepší účel, pretože to bude dlhodobé strategické investovanie týchto prostriedkov. Teda prečo by sme nemohli využiť štruktúralne fondy aj na to, aby sme skutočne dosiahli dlhodobú zmenu v našich krajinách. Odznila tu aj otázka, ktorá súvisí s prepojením s vysokým školstvom. Väčšina užívateľov týchto výskumných infraštruktúr sú práve študenti. Ale sú tu aj odborníci, technici a ich v školenia vzdelávanie veľmi dôležité na európskej úrovni. Teda chceme priame prepojenie s vysokým školstvom, ale ak budú tieto infraštruktúry riadené tak, aby priťahovali e, tých najlepších odborníkov celého sveta, ako olympijské štadióny, nepadnú tak ľahko pod problémami univerzít. Tieto sa často uzatvárajú, izolujú, a vládne v nich vynikajúce akademické prostredie, ale neposkytujú žiadne služby, nie sú ani tak naplánované, snažia sa skôr izolovať od svojich kolegov a konkurentov. V tejto infraštruktúre je potrebné poskytovať služby svojim kolegom a to je úplne zmenené celé zmýšľanie úplná zmena mentality, ktorá súvisí s touto infraštruktúrou. Teda to má nepochybne dopad aj na vzdelávanie. Um, zrejme som sa nevyjadril k úplne všetkému, ale už som nechcel eh, viac oberať eh, o čas pána predsedu. Zdá sa, že už eh, by chcela, aby sme prešli k ďalším bodom na programe. Nepochybne v niektorých krajinách Európy sa to vníma ako akutné, ale sú nariadenia a to súvisia so štruktúralnými fondmi. Tieto pravidlá boli vytvorené a nariadenia, ktoré boli e, e, zavedené pre obchodné aktivity, by sa nemali vzťahovať aj na šport, aj na výskum. Nemôžeme predsa opýtať e, športovca, o aký nový rekord sa pokúsi. Nemôžeme sa opýtať výskumníka, o čo sa bude snažiť vo svojom najbližšom výskume, ale môžeme ho požiadať, aby bol čo najviac motivovaný, aby sa snažil zájsť ešte ďalej ako všetci ostatní pred ním. A v, tom, v tomto úsilí bude um, sa snažiť tlačiť aj na možnosti na organizáciu, na infraštruktúru. Aký je najlepší spôsob organizácie NUS e, V Európe máme niekoľko organizácií, ktoré sa zameriavajú na výskum CERN, EMBL. Toto sú medzivládne organizácie, ktoré vytvárajú infraštruktúru už od 50. rokov. A boli skutočne veľmi úspešné, pretože dosiahli to, že Európa sa dostala opäť na špičkovú úroveň v efektívnosti výskumu. A tie sa sústraďujú na výsledky a nie na veľmi podrobnú kontrolu, e, teda na ten mikromanagement. My teda navrhujeme, aby konzorcium ERIC, ktoré doposiaľ našťastie sa zdá, že nie je prepojené s nariadeniami Európskej únie, komisia e, v podstate spravidla e, kladie vinu na parlament. Ja neviem celko presne, kto je na vine, ale v podstate ide o to, že prílišná kontrola, áno, áno, ja viem, že to nie je pravda, ale prílišná kontrola niekedy vedie k prílišnej prísnosti. Myslím si, že v tomto smere by sme mali pripustiť e, väčšiu mieru rizika a väčšiu mieru vedeckej kontroly. Tak ako to je napríklad v prípade Olympijského výboru, ktorý riadi olympijské hry, nemôžu predsa zastaviť e, hry iba preto, aby preverili, či ten, ktorý výsledok je taký, ako by mal byť. Teda takto by sme k tomuto mali pristupovať. Nielen v Taliansku, ale aj v Nemecku a Francúzsku už došlo k vytvoreniu mnohých inštitúcií, napríklad vo Francúzsku, La Société Civile, teda občianská spoločnosť. Nie je to obchodná spoločnosť, je to nezisková spoločnosť. V Nemecku existuje konkrétna právna forma pre tieto orgány. My sa snažíme to zakomponovať do konzorcia ERIC a chceme využiť skúsenosti v tejto oblasti z celej Európy. Nebolo ešte zatiaľ vytvorených mnoho konzorcií typu ERIC, pretože iba od augusta minulého roku existuje táto možnosť, ale 10 infraštruktúrnych zariadení už bolo spustených a využívajú štruktúru ERIC. Dúfam, že sa mi podarilo obsiahnuť všetky otázky vo svojich odpovediach, aspoň teda tie najhlavnejšie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Rizuto, za tieto informácie, aj stimuly. A som presvedčený, že to nie je posledný krát, čo sme sa tu stretli a spolu rozprávali, lebo táto téma je témou, ktorá nás bude veľmi intenzívne sprevádzať v najbližších mesiacoch a rokoch. Ďakujem za prítomnosť, za pomoc a tým považujem tento bod programu za vyčerpaný. Ďakujem. Súhlasíte, tak by som potom vyvolal ďalší bod programu. Ide o bod 15. Inovačná politika spoločenstva v meniacom sa svete. A odozdal by som slovo spravodajcovi pánovi Winklerovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, milí kolegovia a kolegyne. Máte pred sebou návrh správy. Je to pokus v tom obmedzenom rámci rozpracovať tému inovačnej politiky spoločenstva v meniacom sa svete. Ja som presvedčený, že sa mi, ne... že sa mi podarilo uh, zapracovať mnohé myšlienky mojich kolegov aj mňa, ale určite sú aj miesta, kde sme nemohli všetko zapracovať. Prídu ešte pozmeňovacie návrhy, ktoré mi umožnia text dopracovať a zapracovať mnohé z vašich e, myšlienok. Chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcím, aj tým kolegom a kolegyniam, ktoré, ktorí už podali návrhy na zlepšenie textu pokiaľ ide o tému synergický efekt rôznych rámcových programov, ako aj právo duševného vlastníctva, tak to sú témy, ktoré sa prekrývajú s témami alebo so správou kolegov Nistelroja a Chacimakarisa, Makakisa, ako aj ďalších kolegov ako Rubik a podobne s veľkým záujmom som si prečítala aj správu IMKO a zistil som, že aj tu dochádza k prekrývaniu s našou správou ITRE. Ešte niekoľko bodov k pozadiu te, e, tohto návrhu správy. Táto správa vychádza z oznámenia komisie zo septembra 2009 kde sa hovorilo o prepracovaní inovačnej politiky spoločenstva v meniacom septembri. Je to z 2. septembra. Tam sa hovorí o e, pokroku, ako aj o slabých miestach inovačnej politiky v posledných rokoch. Potom je tu oznámenie komisie zo septembra k e, kľúčovým technológiám, ktoré sú tiež pozadí tejto správy. Táto správa sa predkladá v čase, keď máme novú komisiu a momentálne pracuje na dielbe práce v oblasti inovácií a v pôvodne v marci tohto roku mal byť spracovaný Innovation Act komisia, ale to sa odložilo na leto a to znamená, že máme príležitosť postúpiť komisii niekoľko nových myšlienok, stimulov, ktoré by mohli zohľadniť pri ďalšom rozpracovaní a realizácii cieľov EÚ. ja považujem za najdôležitejšie časti správy, ku ktorým sa teraz vyjadrím. Môžeme povedať, že inovácie sú nástrojom, ktorý umožňuje ekonomické, ekologické a ďalšie technologické výzvy budúcnosti zvládnuť. Umožní nám zvládnuť aj dôsledky finančnej krízy, klimatických zmien, a e, hlavne nám musí pomôcť pri e, zvládnutí demografických zmien. Teda máme tu veľmi široko koncipované východisko, kde ide nielen o technologické, ale aj netechnologické inovácie, o malé a stredné podniky. A všetky inovačné, aj sociálne inovačné postupy a inovácie musíme zosiahnuť a spracovať, pretože musíme hovoriť aj o sociálnych inováciách a prínosoch. A preto ďakujem kolegovi Cavalio a de Castillo, ktoré v svojich e, návrhoch argumentovali práve týmto aspektom. Aktuálne výzvy EÚ, dôsledky starnúceho obyvateľstva sú veci, s ktorými sa musíme vyrovnať. Musíme znížiť spotrebu energie a to všetko závisí na inovačných schopnostiach v kľúčových technológiách. A preto musí byť aj jasné naše stanovisko. To, to, čo je silné, treba ešte posilniť a treba dbať na to, aby sme neposilňovali len majáky, ale aj malé a stredné podniky, ktoré prinášajú mnoho inovatívnych produktov a služieb a ktoré sú vlastne hnacou silou technického pokroku. A preto musíme mať rámcové podmienky správne stanovené aj pre MSP a to je úloha tejto správy a tohto inovačného aktu, ich úlohou je postarať sa o to, aby MSP mali vôbec možnosť realizovať inovatívne myšlienky, napríklad finančné, veľmi adresné finančné nástroje, lepšie rámcové podmienky na ochranu duševného vlastníctva, zjednodušenie e, správovania a podobne. A politika klastrov s hlukou, priemyselná politika, môže posilniť dôležité odvetvia a môže zvýšiť príťažlivosť regiónov Európy. Všetky úrovne, všetky úrovne riadenia a konania musia pracovať na tom, aby sa EÚ stala silou, ktorá podporuje cezhraničnú spoluprácu. Dôležitým bodom je aj to, aby rozpočet EÚ na inovácie sa zvýšil a aby sa cieľene podporovali opatrenia, ktoré prinesú zvýšenú pridanú hodnotu v budúcnosti. Musíme zlepšiť štruktúry riadenia, spravovania budúcnosti. Ide o to, aby sa odstránilo prekrývanie, zdvojnásobovanie, strojnásobovanie. Tie jednotlivé akčné roviny musia svoje programy lepšie zosúladiť a ta, ten rozdiel medzi výskumom a inováciou, ako aj komercializáciou produktov, tie rozdiely, tie medzery sa musia uzavrieť. EÚ musí lepšie e, e, musí zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými komisármi a e, riaditeľstvami komisie a to je dôležité pri dielbe portfólia jednotlivých komisárov, ako aj pri formulovaní podmienok nového rámcového programu. A potrebujeme uvažovať aj o tom, že by sme nemali len verejné financie, ale potrebujeme aj nástroje na financovanie rizika, potrebujeme mikroúvery, záruky. A to všetko by sa malo ďalej rozbiť a vybudovať. Treba dbať aj na to, lebo my to považujeme za dôležité, aby sme aj pri veľkých technologických zámeroch plánovali na to, aby, sa to, aby to bolo e, realizované tak, že to pomôže aj malým a stredným podnikom, aby došlo k odstraňovaniu byrokratické administratívnej záťaže, tak, aby malé a stredné podniky mali dostatok dychu na inovácie. Toľko na úvod. Teším sa na diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Vink Klerovi. Najprv pa Merkis, tieňo, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem, pán Winkler. Plne podporujem vaše vyjadrenie k MSP, ako aj k významu inovácií a spolu s vami súhlasím aj s tým, že je potrebné preklenúť rozdiely medzeru medzi inováciami a komercializáciou výrobkov. Ale kde je tento, táto priepasť medzi výskumom a inováciami alebo medzi inováciami a spotrebiteľom? medzi inováciou a trhom. Už bez ohľadu na to, kde je táto priepas, treba túto medzeru naozaj preklenúť. Inovácie znamenajú, že sa nesmieme na ne pozerať príliš obmedzenie. Inovácie si žiadajú horizontálny ako aj vertikálny prístup a žiadajú účasť jednotlivých priemyselných odvetví vlády a občanov. A toto je pre mňa veľmi dôležité. Účasť občanov, spotrebiteľov je pre mňa dôležitá, pretože sa často na nich zabúda pri inováciách. Takže k inováciám treba pristupovať tak, aby sme zapojili do nich každého. A keď sa na to pozriem z iného uhla, tak treba zapojiť aj všetky členské štáty a Európsku úniu ide o zapojenie na medzivládnej a nadnárodnej úrovni. Musíme pracovať aj na štruktúrálnych zmenách a preto navrhujem, aby sme nehovorili len o inováciách, ale o udržateľných inováciách, pretože my sa chceme rozvíjať smerom k zelenej ekonomike a preto pre mňa by inovácie mali smerovať k tomu, aby sme dosiahli udržateľnú spoločnosť, po ktorej všetci túžime práve v časoch, keď dochádza k mnohým zmenám, keď sa menia e, e, paliva z fosílnych palív na iné a keď dochádza aj k zmene správania. Inovácie e, sa dotýkajú všetkého, aj v komisii. A preto som sa pýtala komisárov pri e, vypočutiach, aby sme sa pozerali na inovácie z horizontálneho uhla a nie len, len ako na výskum. Máme sociálne inovácie, technické inovácie, spoločenské inovácie, psychologické inovácie. Nechcem prejsť tu na cez celý slovník, ale naozaj si myslím, že inovácie by sa mali stať jedným z ústredných bodov činnosti tejto komisie, novej komisie a nášho mandátu. Zamerať sa treba naozaj na tvorbu pracovných príležitostí, zelených pracovných miest a miest pre kvalifikovaných pracovníkov. Ide o to, aby sme mali správnych pracovníkov so správnymi zručnosťami na ich pracovných miestach. A vzdelanie je práve že jedna z tých vecí, čo môžeme ovplyvniť do určitej miery a Európska komisia by sa mala snažiť nasmerovať školstvo, vzdelávanie takým smerom, aby sme mali tých správne kvalifikovaných pracovníkov pre výskum a vývoj a inovácie. I keď vzdelávanie nepatrí do kompetencií komisie, mali by sme sa snažiť, čo môžeme na to, aby sme to ovplyvnili. Inovácie sa hovorí, e, pri inováciách sa hovorí, že pochádzajú hlavne z MSP, ale to ja nesúhlasím. Ja si myslím, že MSP a hlavné odvetvia, a pre mňa sú MSP kľúčové odvetvia, ale aj veľké podniky, aj malé podniky, všetci by mali byť zameraní na inovácie spoločne. A to je viac menej všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem. Herr Šimanský. Teraz pán Šimanský, nech sa páči ďalší tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Chcem zablahoželať mojemu susedovi a spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol, a to najmä pokiaľ ide o úlohu MSP v oblasti inovácií. Keď si pozrieme oznámenie komisie, tak naozaj musíme naň reagovať e, a v súvislosti s, európskou, e, s európskym prieskumným, e, výskumným priestorom a vzdelávaním a znalosťami. Myslím si, že jeden z kľúčových problémov bude práve európsky patent, pretože z rôznych dôvodov sa európsky patent potýka s mnohými problémami a Európsky pro- parlament sa zaoberá touto problematikou a upozorňuje na to, že je toto chýbajúce ohnívko. A myslím si, že táto problematika spôsobuje aj nedostatok záujmu súkromných investícií, pretože neexistuje dostatočná patentová ochrana v Európskej únii. Takže treba si položiť otázku, ako by sme mohli prekonať tento problém a odstrániť tento nedostatok. A bol by som veľmi rád, keby sme našli, alebo ste naznačili spôsob, ako to dokážeme zvládnuť. Ďakujem. A teraz pani de Castillo. Ďakujem pani. Ale norabuena. Ja chcem poblahoželať spravodajcovi. Myslím si, že spravodajca skutočne veľmi dobre spracoval e, návrh komisie a chcem sa sústrediť len na jeden aspekt. Je to dôležitá vec a myslím si, že by bolo dôležité zakomponovať ho do správy. Ide tu o monitorovanie cieľov. Myslím si, že veľmi často sa stretávame s názormi a mnohé z týchto názorov potom neboli aktualizované, monitorované a došlo tu potom len k tomu, že sme mali dobré nápady a dobré úmysly, ktoré nemali žiadne výsledky. Takže ja si myslím, že by sme mali nejakým spôsobom pre mať nejaké e, ciele, akcie stanovené a takisto prekážky, ktorým čelíme a mali by sme systematicky na týchto oblastiach pracovať, stanovovať, do akej miery sme splnili stanovené ciele, tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. To by bola stimulačná a informačná záležitosť a opatrenie a zároveň by sme vedeli, kde sa nachádzame. Zoberme si napríklad ťažkosti malých a stredných podnikov, dostať sa do výskumných programov a sú tam veľké byrokratické prekážky. My by sme mohli stále do nekonečna hovoriť, že sú tam ťažkosti, ale nemáme žiadne indikátory, ktoré by nám umožnili e, zistiť, či tu došlo k zmene, k nejakej revolúcii objektívne, pretože subjektívne máme mnoho názorov, ale chýba nám práve ten objektivizačný protipol. Takže ja by som bola rada, keby e, sa sme komisiu upozornili a požiadali, aby systematickejšie eh, vytvárala tieto objektivizované poznámky a poznatky. Na jednej strane by sme tu mali povinnosti štátov a na druhej strane výsledky. Myslím si, že toto sa neaplikuje len na túto oblasť inovácie, ale na všetky témy, ktoré tu riešime. Danke, Frau Cavallio. Ďakujem, pani Kavalio. Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahožovať pánovi Winklerovi k veľmi dobrému materiálu. Mám 5 odporúčaní, ktoré sú v dokumente. Poprvé sa tu už hovorilo o inováciách a o rozšírení ich chápania. Mňa najmä zaujímajú sociálne inovácie a ja by som tam pridala aj e, regionálne inovácie. Druhé odporúčanie podporovať otvorené inovácie. Veda, inovácie nemôžu byť vykonávané v izolácii a mali by sme uh, zdôrazniť význam otvorených inovácií. Po tretie, venovať viac prostriedkov na výskum, vývoj, inovácie, vzdelávanie, najmä v oblasti súkromnej, vytvoriť podmienky pre súkromné investície a koordinovať inovácie, aby sa zabranilo fragmentácii a potom zohľadniť tú veľkú výzvu ako energetická bezpečnosť choroby, ktoré sprevádzajú starnúce obyvateľstvo, nové choroby, zriedkavé choroby. Takže je tu mnoho sociálnych aspektov, s ktorými by sme sa mali stretávať v oblasti výskumu ako aj vývoja. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Krubich. Ďakujem, pán e, predseda. Pre mňa táto diskusia znamená že všetko, čo sa povedalo, je dôležité. Je to dôležité najmä pre malé a stredné podniky, ktoré sa často prehliadajú. Venuje sa im málo pozornosti v oblastiach, e, ako sú napríklad subdodávateľia a podobne. A nakoniec sú to podniky, ktoré sú veľkými daňovými poplatníkmi a štát vždy zaujímajú dane a hľada nové nápady, ako by to mohol ešte efektívnejšie zorganizovať, ale na druhej strane jednoducho chýba E, rizikový kapitál, ktorý by bol k dispozícii pre takéto podniky. A tento chýbajúci rizikový kapitál znamená, že je nedostatočný výskum a nerealizujú sa na trhu inovácie v takej miere, ako by sa mohli, pretože najmä pri nových výrobkoch a službách nikdy s istotou neviete povedať, že spotrebitelia ich budú naozaj kupovať a podnikateľský úspech sa odvíja od výrobkov a služieb, ktoré sa dajú aj predať. Preto by som chcel poprosiť, aby najmä, a kolega Winkler to už veľmi dobre povedal, keby sa uvažovalo aj v súvislosti s rizikovým kapitálom a s oslobodením oddaní pre podniky, ktoré sa angažujú v oblasti nových technológií a aby tu komisia vypracovala udržateľné koncepcie. U komisára Kovača mi to chýbalo, ale dúfam, že nový komisár bude aj o tomto uvažovať, ako by sme mohli otvoriť vnútorný trh pre inovácie. Napríklad v daňovej politike máme teraz presne opačný vývoj, dvojité odvody, dvojité zdaňovanie a mnohé prekážky, ktoré E, e, brania dobrému predaju výrobkov a služieb na vnútornom trhu. A preto je dôležité, aby sme v oblasti inovačnej politiky v takomto meniacom sa svete pracovali aj s ohľadom na Small Business Act, aby sa naozaj aj preverovalo, že či kritéria e, Small Business Act sa naozaj naplňajú a bolo by dobre, keby sa sociálny výbor, ktorý sa ktorý, by, e, ktorý sa zaoberá touto problematikou, urobil aj štúdiu dopadu účinkov a aby sme zistili, či je to zlučiteľné s týmto aktom o malých a stredných podnikoch, aby sme vedeli, aké opatrenia by boli naozaj vhodné. Ďakujem. Pani Tuja. Grazie, Presidente. E voglio anch'io complimentarmi con il collega... Pan, predseda, ja by som e, chcela privítať prínos pána Winklera. Jej, jeho správa je naozaj veľmi kompletná, veľmi zaujímavá. Tri veľmi stručné poznámky. Vysoko hodnotím skutočnosť, že hovoril o inovačnej politike, ktorá má veľký dosah podnikateľský svet má veľké očakávania, nielen malé a stredné podniky, ale aj väčšie podniky majú v tomto smere veľké očakávania. Ale očakávania e, sa týkajú aj tohto dokumentu, pretože on práve otvára cestu pre tie inovačné sektory. Máme tu svet mikroelektroniky, nanoelektroniky, tam bola otvorená spoločná výskumná iniciatíva. Rovnako je veľmi dôležité vedieť, či sa bude podporovať tento sektor nových technológií. Sú tu ešte ďalšie oblasti, ako napríklad kvantistika alebo ďalšie sektory. A to môže byť všetko veľmi dôležité v komunikácii, v zdravotníckých technológiách a vďaka e, pomoci z európskych výskumných fondov, Nakoniec mali sme tu už pilotné programy. Získalo sa isté ovocie, získali sa isté skúsenosti a poznatky. A ja by som prepojila e, výskum, inováciu, komercializáciu. V niektorých sektoroch sa to už e, naozaj podarilo, aj keď to boli len pilotné programy. No a pokiaľ ide o všetky tieto aspekty, tam podporujem požiadavku na e, väčšie zdroje pre výskum a vedu lebo to je dôležité pre 7. rámcový program PIXIC a pre všetky aktivity, ktoré priniesli výsledky. Ale je jasné, že potrebujú aj viac zdrojov. Myslím si, že musíme práve na tomto pracovať. Všetci sme presvedčení o tom, že rast sa zakladá na kapacite inovovať a inovácia potrebuje podporu a nie len usmernenia. A ešte posledná poznámka k tomu, čo povedala pani Del Castillo. Ani ja si nemyslím, že by sme mohli toto nové volebné obdobie začať tým, že budeme stále opakovať sami seba a že budeme opakovať kľúčové body predchádzajúcej legislatívy. Už sme hovorili o debirokratizácii a ak sú niektoré body, ktoré treba napísať v niektorom okamihu do dokumentu komisie, lebo my teraz stále len kalkulujeme to, čo bolo povedané v názoroch, stanoviskách, správach a tak ďalej. A stále nevieme, či to budú kľúčové oblasti európskej politiky, alebo či to budú len nejaké vedľajšie veci. Takže je dôležité, aby sme e, trvali na tom, že naše slova musia mať ohlas pozitívny alebo negatívny, ale musia, lebo inak naša práca je len na papieri. Ďakujem. Ďakujem. A teraz by som dal slovo pánovi Mamusemu. Vítam ho. E, Dobrý deň, dámy a páni. Ekonomický a sociálny výbor má vždy taký pragmatický prístup a k tejto téme inovácií zorganizoval vypočutie. Pred niekoľkými týždňami sme išli do Sevily. Tam viete, že je Európske výskumné stredisko a Európskej komisie. Tam sa pracuje na európskych prospektívach. Stretli sme sa s ekonomickými a sociálnymi aktérmi na lokálnej úrovni a tak s verejným ako aj privátnym sektorom. E, vypracovali sme konkrétne návrhy, ktoré budú predložené sekcii priemysel, teda vášmu výboru na budúci týždeň. My vnímame inováciu v širokom zmysle. Samozrejme, týka sa to podnikateľskej sféry, ale je to aj inovácia sociálna, e, služieb vo všeobecnom záujme, administratívy a takisto aj v európskych inštitúciách. Aj tam je tá inovácia potrebná. A my sme naše návrhy postavili na základných aspektoch, to znamená otvorenie tých národných sietí, pretože je absurdné, aby členské štáty mali národné inovačné politiky alebo národné politiky podpory priemyslu, e, keď vidíme, že ako stále Európa zaostáva, že veľká porážka Lisabonskej zmluvy to bol práve nedostatok rozvoja e, inovácie Takže toto treba otvoriť, treba e, nástroje analýzy, už sme to hodnotili, ako aj o to žiada Paul Rubik. My sme sa snažili zadefinovať, aké boli hlavné európske pozorovateľské e, nástroje. My sme navrhli európskym inštitúciám, aby bol len jeden nástroj, ale ich tam šesť pred niekoľkými týždňami som bol šokovaný na skvelé konferencii, ktorú zorganizovala Komisia o inovácii. Boli tam tri prezentácie, tri generálne riaditeľstva a každé samozrejme bránilo svoje vlastné pohľady na túto vec a samozrejme, že túto politiku nemôžeme rozdeliť na administratívne tranže. A my vieme, že poky, e, tak ako aj malý biznis potrebuje hodnotenie, záväzky, dátumy, rozpočet, kalendár a na záver je samozrejme mať aj politický projekt o inovácii. Európa ide príliš pomaly. Inovácia je prostriedok pre Európu, aby dobehla svoje oneskorenie a je potrebné mať ambície a preto my žiadame, aby e, sa prijali konkrétne prostriedky, ktoré by túto inováciu posunuli dopredu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pána Malose, za váš veľmi angažovaný príspevok. Eh, sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli a že takto prispievate do diskusie. Ešte by som na záver dala slovo komisii. Pán eh, Drol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme aj za príležitosť vystúpiť v tejto diskusii. Považujeme návrh správy za eh, veľmi prínosný. Myslím si, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré, na ktorých môžeme v budúcnosti stavať. E, je dôležité trvať na podpore malých a stredných podnikov, zjednodušenie, zrušenie byrokratickej záťaže, zdôrazňovanie širokého prístupu, nie lineárneho modelu. Výskum je dôležitý, veľmi dôležitý, práve v tých odvetviach, kde môžeme získať inovácie, ale um, Potrebujeme jednoznačne spotrebiteľov, užívateľov, potrebujeme zameranie na veľké spoločenské úlohy a ciele a to znamená, že musíme zakomponovať všetky zúčastnené strany do tohto úsilia. Pán Winkler uviedol, že všetky obchodné úrovne budú obsiahnuté a budú musieť prispievať a zúčastňovať sa takto úsilia. To ešte musíme preveriť, ako by sa nám to mohlo podariť. Pretože Európska únia je iba jeden hráč. Keď sa pozrieme na um, otázku európskeho patentu, sme veľmi silným hráčom, ale keď hovoríme o tých zásadných významoch vzdelávania, tam zohrávame takú menšiu úlohu. Tam majú členské štáty, regióny o mnoho väčšiu úlohu ako my. Mali by sme sa snažiť zjednotiť sa na princípoch, ktoré definujú európsky inovačný systém, ktoré by ho mohli riadiť a ktoré dosiahnu rovnováhu eh, tých jednotlivých hráčov a ich pôsobenia. Toľko teda zo strany komisie. Ja súhlasím eh, s tým, že potrebujeme jasné ciele, ukazovatele, na ktorých budeme schopní preveriť, či sme dosiahli cieľ alebo nie. To doposiaľ chýbalo v doterajších stratégiách. Nie je to náhoda, eh, že to chýba, pretože je veľmi ťažké zadefinovať ukazovatele pre pokroky v inováciách a vôbec merať nejaký pokrok v tejto oblasti, ale mal, mal by to byť náš cieľ pre všetky budúce stratégie. Ďakujem. Ďakujem pekne. O tomto dnes môžeme hovoriť. Pán Bikler, chceli by ste ešte vystúpiť? Nie, teraz e, termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 2. marec. A tým pádom sa dostávame hneď aj k ďalšiemu bodu. Je to bod 16 na našom programe. Ide o mobilizáciu informačných a komunikačných technológií pre uľahčenie prechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodárstvu. Spravodajkyňou je pani Toja a preto jej dávam hneď na úvod slovo, aby nás uviedla do problematiky a potom eh, budú mať slovo kolegovia. Nech sa páči, pani Toja. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Tento návrh správy, ako ste povedali, hovorí o používaní TIK, aby sme uľahčili prechod k efektívnejšej ekonomike z hľadiska energie. No a takisto sa tam hovorí aj o úlohe inovačných a komunikačných technológií. Vychádzame z oznámenia e, komis- e, rady v marci a z usmernenia z októbra. Tam sa hovorí o dvojitej úlohe tejto e, technológie. Na jednej strane tam máme kapacitu týchto technológií, pretože pri revízii ich spôsobov a organizácii práce, ako aj výsledkov práce, schopnosť produkovať efektívnejšie výrobky z hľadiska technológie a energie je nevyhnutné. To znamená, že tu ide o príspevok, ktorý tento sektor môže priniesť vďaka svojej aktivite a takisto prínos, ktorý môže znamenať pre iné oblasti, napríklad doprava a bývanie, tak aby došlo k úspore energii, k efektívnosti využívania energie, aby sa znížili emisie CO2 do atmosféry. Hovorí sa tam o veľmi širokých oblastiach, kde sa to má aplikovať. Už som o tom hovorila niekoľkokrát v tomto výbore. A toto všetko E, je zamerané na ciele energetickej efektívnosti. Parlament by mal hovoriť jasnou rečou. Tieto ciele by mali byť záväznejšie. Postupy, ktoré by mali byť záväznejšie, aby sme dosiahli efektívnejšiu ekonomiku z energetického hľadiska. Návrh správy vďaka sekretariátu výboru tá, tento návrh správy, ako som už povedala, keďže musí byť pomerne stručný, tak nie je tam obsiahnuté všetko, čo odznelo v predchádzajúcej rozprave, ale s pozmenujúcimi návrhami to môžeme doplniť. Ja sa sústredím na kľúčové body tohto návrhu. Poprvé, od prvých bodov projektu je tu požiadavka, aby skôr ako stanovíme termín, to sa hovorí o roku 2010, my si o tom môžeme pohovoriť, aby tu došlo k vydaniu odporúčaní, aby sa viac aplikovalo to, čo sa teraz robí a aby sme mali realistický kalendár, tak ako to bolo v prípade energetického balíčka. Treba rozšíriť operatibilnosť inteligentných meračov a používať také technológie, ktorá je priateľská k spotrebiteľovi, aby sa racionálnejšie spotrebovali tie, e, tie e, spotrebiče, ktoré spotrebujú energiu a aby na tom participovali aj uži- užívateľia. To všetko si vyžaduje inteligentné dvojsmerné siete, aby sme vedeli, e, čo sa spotrebovalo a tak ďalej. Existujú tu už pilotné pokusy a skúsenosti, veľmi zaujímavé. Zajtra sa e, práve bude inaugurovať fórum o tejto téme používanie stigna zvýšenie energetickej efektívnosti. A ešte tu bude jedna týždňová výstava, kde budú predstavené pilotné projekty v oblasti bývania, dopravy, nemocníc a rovnako aj aplikácie e, v iPode týchto nových technológií, tak aby tento nástroj TIC mohol slúžiť meraniu spotreby elektrickej energie alebo energie vo všeobecnosti. Takže sú tu takéto pilotné projekty, existujú pokusy, existujú skúsenosti a toto všetko sa môže naďalej rozširovať. Teraz sa obmedzím na stručné poznámky. Jedna zo základných tém, ktorá vyplynula z konzultácie komisie je od, odpovede operátorov, expertov a tak ďalej a oni identifikovali kľúčové body, ktoré treba vyjasniť, napríklad štandardizácia, normalizácia. Nazdávam sa, že môžeme začať tvrdiť, že členské štáty, ktoré e, sa dožadujú participácie operátorov, pripravujú technológiu, aby dospeli k normalizovaným spoločným postupom. My nemôžeme využívať tieto technológie, na inteligentné používanie, na kontrolu spotreby a na meranie spotreby energie, ak nebudeme disponovať príslušnými meracími mechanizmami, ktoré budú spoločné. A tu je jeden vážny problém normalizácie. Ako k nej dospejeme? Aký kalendár? Sú tu návrhy a potom sa môžeme pozrieť, ak sú príliš tesné, treba ich rozšíriť, ale v každom prípade komisia aj parlament sa musia usilovať o to, aby prezentovali konkrétne termíny. Lebo naopak skúsenosť bude len sporadická a fragmentovaná a nevytvorí sa unifikovaný systém. Toto všetko sú tie najdôležitejšie body. E, Páči sa nám návrh komisie vytvoriť task force na sledovanie e, tejto problematiky, aby sme teda dosiahli pokrok a aby sa riešili technické problémy tejto stratégie. A ešte by som chcela upozorniť poslancov na to, že je dôležité prijať záväzný kalendár Komisia e, odporúčala istý kalendár, ale pravdepodobne bude dobre, aby sme ho trošku zrevidovali. Možno by sme mali sa explicitne zmieniť o jednotlivých aktéroch. Kto, kedy, ka, ako kto je kompetentný, kedy to má urobiť, čo žiadame. A potom samozrejme tam majú byť zmienené aj príslušné podniky, doprava, telekomunikácie, stavebníctvo, e, štá, verejná správa, lebo členské štáty aj Európska komisia môže stanovať normy. A teda treba presne povedať, kto, kedy a čo má robiť, treba prijať kalendár a tento kalendár by mal byť ponímaný ako istá cestovná mapa a tí, ktorí ho nebudú rešpektovať, nech vysvetlia, prečo ho nevy, nerešpektujú a tí, ktorí chcú ísť dopredu, tak môžu mať, môžu disponovať orientačným kalendárom. Ako hovorím v správe, ešte je veľa bodov, spomínala som niektoré priemyselné sektory a úlohy členských štátov, ale je tu veľmi dôležitá téma – ktorá sa týka mestských aglomerácií, ktoré existujú v celej Európe, ale konkrétnejšie v niektorých členských štátoch. A tam má štátna správa veľmi dôležitú úlohu, lebo ako sa organizuje veľké mesto, sú tam e, siete ústredného kúrenia a tak ďalej. A toto všetko má potom vplyv na využívanie technológií, ktoré umožňujú väčšie úspory. Tu by som skončila, možno to vyzerá málo, Možno to vyzerá, že to sú nevýznamné gestá, malé príspevky, ale údaje, ktoré máme k dispozícii, hovoria, že energetická efektívnosť nás môže viesť k významným úsporám. Napríklad inteligentné e, merače môžu ušetriť až 10 energie. A myslím si, že práve takéto zmeny e, začínajú malými gestami v mnohých oblastiach. To je dôležité občania, priemysel, štátna správa a tak ďalej. Chcem ešte pripomenúť, že tu boli správy ako napríklad Fiony Hall. A myslím si, že toto všetko sú tie malé kroky, ktoré nám umožnia ísť dopredu. Ďakujem pekne, kolega Lambert. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani Toja za tento prvý návrh správy e, chcem skutočne oceniť e, to, aká si otvorená všetkým e, pripomienkám. Rád by som ich uvedol niekoľko. Myslím si, že sme zaznamenali istý vývoj v postupe a formuláciách komisie a my by sme sa mali uberať rovnakým smerom. Za posledné roky diskutujeme o emisiách CO2 a energetické účinnosti. Myslím si, že je to niečo viac. Ide o účinnosť energetických zdrojov. Naposledy, keď predseda komisie Barros hovoril v pléne, hovoril e, o efektivnosti zdrojov, nielen o efektivnosti energie. Myslím si, že teda nielen o energetické účinnosti, mali by sme sa aj my uberať takýmto smerom, mali by sme to poňať aj my takto širšie a vnímať skôr účinnosť zdrojov, nielen energetickú účinnosť. To poprvé. Po druhé, myslím si, že tá pozornosť, ktorú sa tu venuje, ktorá sa tu venuje inteligentnému meraniu spotreby, to je jeden z aspektov vašej správy. Pani Toja, podľa mňa je to trochu prehnané v tom zmysle, že nie, že by sme nepotrebovali sa uberať takýmto smerom, ale aby som to porovnal, malo by to byť eh, ako keby s takýmito eh, meradlami, meračmi by ste mali informácie eh, priamo na dosah, ale neboli by ste schopní Eh, ich absorbovať. Teda my sa musíme snažiť o to, aby to gro energetickej elektrickej siete v Európe, aby bolo lepšie prepojené, až potom, aby sa stalo inteligentnejším, tak aby sme boli schopní lepšie absorbovať eh, všetky tieto údaje. A ešte mimochodom vo vašej správe spomínate, že tieto inteligentné merače môžu eh, zvýšiť energetickú účinnosť o zhruba 10 ale to je podmienené niekoľkými podmienkami. Ak niekto má k dispozícii energetické tieto merače, ale nemá e, úsporné spotrebiče, tak to nemá žiadny význam. Je potrebné skombinovať aj tieto inteligentné merače, ale aj šetrné spotrebiče, úsporné spotrebiče. Musíme sa venovať teda obom aspektom, teda nesnažme sa za každú cenu dosiahnuť len tieto merače ešte predtým, ako máme dostatok úsporných spotrebičov, pretože náklady na tieto merače sú obrovské. A keď vezmeme do úvahy súčasný pomer e, verejných výdavkov a schopnosti, platobnej schopnosti niektorých členských štátov, mali by sme si uvedomiť, že nie je vhodné sa obrať iba takýmto smerom. A ešte posledná vec k tejto otázke meračov. Tieto merače umožňujú odstaviť e, odberateľov e, elektrickej energie. Myslím, že to spôsobuje rizika pre užívateľov, spotrebiteľov, najmä v e, niektorých e, problematických prípadoch nemali by sme povoliť, aby to um, operátori využívali ako trojského konia. Mali by sme trochu znížiť dôraz na tie inteligentné merače a zvýšiť dôraz na inteligentné siete, energetické siete. Ďalej, nejde tu len o distribúciu energie, keď sa pozrieme na dopad emisie CO2 Isté, energia je jedna súčasť, ale mobilita je ďalšia súčasť. A tu informačné a komunikačné technológie majú obrovskú úlohu v propagácii tejto mobility. Ak chceme, aby užívateľia mali možnosť platiť za kilometr bez ohľadu na to, či využujú vlak, autobus, bicykel, nejaké zdieľané automobilové vozidla alebo niečo iné, mala by byť takáto infraštruktúra informačnej a komunikačnej technológie, ktorá by umožnila prepojiť, e, a vieme už teraz, že to je možné, teda aj e, takýto aspekt mobility by sme mali zapracovať do toho návrhu. Mal by to byť prístup e, plať za to, čo využiješ. Ďalej, pokiaľ ide o potraviny, v rozvojových krajinách je zhoda v tom, že my plýtvame zhruba polovicou produkcie potravín v našich západných krajinách. V ostatných krajinách je to zhruba 20 Ak chceme skutočne sa uberať e, cestou e, inteligentnej spotreby, e, potraviny, ktoré sa vyhadzujú, sú v podstate ešte stále pred vypršaním dňa na neskoršej spotreby, ale tie sú z pravidla ehm, trochu nadsadené, teda potravina je ešte konzumovateľná aj po tomto dátume. Mali by sme toto zohľadniť, e, mali by sme to zakomponovať aj do logistickej siete e, čerstvých potravín. Už prebiehajú isté experimenty, pokusy v niektorých členských krajinách eh, angažovať sa v tomto smere. Toto by sme mali tiež zdôrazniť. Ako viete, eh, celý potravinový reťazec predstavuje zhruba 30 až 40 emisí CO2. A ešte posledná vec, Európsky parlament by mal osloviť komisiu s tým, že keď si myslíme, že účinnosť zdrojov alebo e, energetická účinnosť alebo účinnosť CO2 je skutočne kľúčovou e, súčasťou politiky Európskej únie, mali by sme dosiahnuť, aby to bolo obsiahnuté aj v legislatíve, nielen v správe, ale aj e, v konkrétnych politických rozhodnutiach, ktoré sa prijímajú. A tým mám na mysli rámcové biskupné programy, rozvojové fondy, regionálna politika, politika polnospodárstva a tak ďalej. Toto všetko musí byť zakomponované do všetkých týchto politických oblastí Európskej únie. Na toto by sme mali klásť dôraz. V niektorých e, správach komisie sa to už objavuje, ale mali by sme to naďalej zdôrazňovať. Ak toto sa bude vnímať ako priorita, musí sa to odzrkadliť e, aj v programoch, e, ktoré komisia uskutočňuje. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Karens. Thank you very much. Ďakujem. A ja by som rád poďakoval pani Toja e, za tento prvý návrh správy. Mám dve pripomienky, ak dovolíte, respektíve tri. Poprvé, súhlasím e, s otázkou štandardizácie, ktorú musíme presadzovať tak aby sme mohli zadefinovať, čo presne znamená inteligentný merač v Európe. To uvádzate v bode 15. Ale v tejto slovosti mám dve otázky. V bode 9 hovoríte o tom, že odporúča, aby rozsah eh, energetické činnosti sa vzťahoval aj na menšie budovy. Podľa mňa je to mimo dosahu mm, nášho úsilia v tomto smere. Keď eh, Umiestníme inteligentný merač do malého domu, to ešte nič neprinesie, ak je v tomto dome zlá izolácia. Nepomôže vám žiadny merač, ktorý vám bude hovoriť, e, aké množstvo energie plýtvate. Nijako to nezlepší energetickú účinnosť e, vášho domu, iba budete lepšie vedieť o tom, e, akým veľkým množstvom energie plýtvate, ale nič to nezlepší v podstate. Ja si myslím, že potrebujeme zlepšiť energetickú účinnosť budov. Mali by sme sa sústredovať predovšetkým na verejné budovy a tie malé budovy, to je podľa mňa úplne niečo iné. Aj vzhľadom na to, čo povedal pán Lamberts, ja si myslím, že musíme postupovať postupne. Najprv sa snažme dosiahnuť to, čo už je blízko a potom pôjdeme e, do ďalších štádií. Ďalej v bode 16 vyzývate komisiu, aby stanovila presný harmonogram, ktorý by e, zavezoval všetky oblasti informačných a komunikačných technológií v členských štátoch. E, mne sa s týmto spájajú automaticky náklady. Čo tu máme na mysli? Sú to náklady pre firmy, alebo chceme um, vyčleniť niektoré veľké firmy e, z tých hlavných e, centier informačných a komunikačných technológií e, do krajín mimo Európy, pretože k tomuto skutočne môže dôjsť. V podstate chápem to, čo chcete povedať, ja súhlasím s tým, že potrebujeme dosiahnuť niečo konkrétne, ale zároveň zaviesť presný a záväzný časový harmonogram musíme si uvedomiť, aké náklady a čo nás to môže stáť. Môžeme stratiť mnoho pracovných miest napríklad. Aby som nadviazala na to, čo povedal pán Lambert, mali by sme si skutočne eh, skôr eh, snažiť sa obrať to ovocie, ktoré je na, na nižších konároch, až potom siahnuť vyššie. Ďakujem, pán kolega Rode. Well, like a ja by som rád poďakoval pani Toja za vynikajúcu prácu. Myslím si, že ste to obsiahli skutočne podrobne a napokon to odzrkadľuje vaša prezentácia. Ja súhlasím s tým, že navrhujete, aby sa využívali informačné komunikačné technológie na e, otázku meračov, inteligentných meračov a na ďalšie oblasti sú už teraz sektory, kde je ešte mnoho čo zlepšovať v otázkach efektívnejšieho využívania energie. Napokon o tom hovorí aj komisia vo svojom oznámení. Teda ja preložím iba niekoľko pozňovacích návrhov. Niektoré sa budú sústredovať na vyjasnenia, niektoré na otázku vytvárania pracovných miest a na potenciál, ktorý súvisí e, s so zvýšením efektivnosti informačných komunikačných technológií. Mám jednu otázku, možno je to skôr odporúčanie. Prečo e, nepotvoríme komisiu v tom, aby predložila návrhy, ktoré by zaviedli záväzné ciele pre zefektívnenie informačných komunikačných technológií? E, keď sa pozrieme na vytváranie záväzných e, cieľov a rámcových e, cieľov, tak trh nie len splní tieto ciele, ale dokonca ich aj prekročí. To nám ukazujú skúsenosti. Inteligentné merače môžu zvýšiť energetickú činnosť o zhruba 10 môžu výrazne znižiť emisie CO2 budov a v doprave je to až 27 zníženia emisí. E, tak snažme sa premeniť tieto čísla na skutočné ciele. Naši nepriatelia, naši rivali tiež vytvárajú mnoho pracovných miest v Európe. Ďakujem. Frau Hol, als nächste. Že pani Hol, prosím. A ja by som sa chcela poďakovať pani Toja za prácu, ktorú odviedla a súhlasím s ňou, pokiaľ ide o význam tých meracích zariadení, ale ešte k smernici o výkonnosti budov. Myslím si, že nás tu na udalosti predbehli a keď sme pri teplnej účinnosti budov pracovali, troška nás ten čas tlačil a hranica je už znížená na 50 štvorcových metrov a máme zosilnené požiadavky pre e, e, zverejňovanie, vystavovanie certifikátov o verejných budovách o teplnej účinnosti, takže možno sa netreba znovu vrátiť tejto k smernici, keď sme teraz nedávno robili rekodifikáciu v decembri, pokiaľ ide o tie smart meracie zariadenia, tak ma to prekvapilo, čo tu zaznelo, čo povedal pán Lambert. Ja si totiž myslím, že tieto sú totiž dôležité ako predpoklad preto, aby sme mohli zaviesť novú techniku. Najmä sme teraz chválili e, legislat legislatívu e, o budovách a šetrení energie v budovách, ako môžu spotrebitelia merať energiu, ktorú produkujú, ak nemajú takéto, takéto meracie zariadenia, ktoré merajú nielen spotrebu energie, ale aj produkciu energie. Takto sa dá len dosiahnuť, že budovy začnú produkovať energiu. A potom tu máme elektroauta kde vývoj ide rýchlejšie, ako komisia očakávala. Ak budete mať smart meracie zariadenie, tak môžete mať kontrakt aj potom s pr- producentom elektrickej energie a môžete cez noc nabíjať auto v čase nízkeho využívania elektrickej energie a potom to by to stalo vás čo najmenej a najmenej by to stalo aj životné prostredie. A to je tá infraštruktúra, ktorú potrebujeme, aby sme mohli pokračovať rýchlosťou ktorá sa rovná aj technologickému pokroku. Teraz k otázke e, spoločných špecifikácií. Špecifikácia je technický výraz a možno by sme mohli povedať niečo ako spoločné minimálne funkcie, ale ja súhlasím, že potrebujeme určité požiadavky v tomto zmysle preto to, pretože to, čo vidíme, je, že niektoré energetické firmy nemajú veľký záujem o ten aspekt, ktorý je zaujímavý pre spotrebiteľov a to je, tá digi- to je ten digitálny displej toho, toho inteligentného meracieho zariadenia. E, pretože oni chcú riadiť vašu energetickú spotrebu, ale nechcú vám dať tento nástroj do rúk. Takže keď hovoríme inteligentné meracie zariadenia, znamená to určité kritéria. Neznáme to len meranie, ale znamená to napríklad aj tento displej. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za komisiu. Pani Bara. Áno, správne? Uh, thank you, Chairman. Thank you also. Uh, ďakujem, pán predseda, ďakujem aj spravodaj Kini za túto iniciatívu. Mám len niekoľko poznámok. Poprvé, my vítame tento dôraz na meranie energetického výkonu a potrebujeme spoločné spôsoby merania, pretože ináč nemôžeme porovnávať účinnosť rôznych metód na zníženie spotreby energie. Takže potrebujeme merať veci rovnakým spôsobom, aby sme to mohli porovnávať, ale tak ďaleko ešte nie sme. Chvíľu bude trvať, kým sa vyvinie, vypracuje metodika na rovnaké meranie. Druhá otázka je, že my si tiež uvedujeme, že ICT má, sa rýchlo rozvíja a IKT sa e, strojnásobia roku, do roku 2020 a samotný sektor IKT bude musieť vypracovať štandardizované metodiky a bude musieť znížiť svoju energetickú spotrebu, prijať na to opatrenia. A aby to mohli urobiť, budú musieť prijať štandardizovanú metodiku merania, aby mohli hodnotiť výsledky svojho úsilia. A my si myslíme, že toto by v správe mohlo byť explicitnejšie uvedené. A posledná poznámka k inteligentnému meraniu, dosť sa tu o tom hovorilo a naozaj existujú záväzné ciele na vnútornom trhu s energiami, je to v tejto smernici a sú tu uvedené aj termíny pre inteligentné meranie. My sme chceli riešiť vtedy tú skutočnosť, ako ste aj vy už niektorí poukázali, e, teda tú skutočnosť, že neexistuje spoločná definícia toho, ako má vyzerať inteligentné meracie zariadenie. Preto sme prišli s tým odporúčaním, aby sa členské štáty dohodli na minimálnych funkciách, ktoré má mať inteligentné meracie zariadenie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, to je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne, pani Bara. Ďakujem aj vám za tieto ďalšie informácie. Týmto sme skončili tento bod programu a chcem poukázať na to, že 2. marca je e, lehota, druhý marec je lehota na podanie pozmeňovacích návrhoch. Návrhov povedala som niečo ešte, pardon, pani Toja. Iba veľmi stručne chcem poďakovať všetkým za ich účasť na rozprave a kolega Lamberts, e, on už e, vlastne to spomenul. Z môjho hľadiska, keď sa prezentuje návrh správy, Samozrejme, že to musí byť otvorená verzia. Nemôže to byť konsolidovaná verzia, takže duch je takýto otvorenosť. A som naozaj veľmi rada, že tu odzneli tieto pripomienky. Chcem upokojiť kolegu, ktorý hovoril o nákladoch. To nie je téma, kde, ku ktorej som ľahostajná. Práve naopak je tam jeden bok kde sa hovorí, že toto všetko musí byť zohľadnené, pokiaľ ide o ich ekonomické dôsledky tak pre poskytovateľa, ako aj užívateľa. Niekto tiež spomenul, že keď to budeme tlačiť jedným smerom, môže to predstavovať isté náklady, ale aj možnosti aj pre priemysel. Takže o tejto téme si môžeme ešte pohovoriť, pretože nikto nechce navrhnúť niečo nereálne a nerealistické. Pokiaľ ide o normalizáciu, tak komentáre môžu byť riešené bilaterálne, pokiaľ ide o spoločné minimálne funkcie, ako hovorila Fiona Hall. No a na záver odporu odporúčania, tie som tu neprevzala, lebo najskôr som chcela tento bod prehlbiť s komisiou, aby som zistila, či je to priateľné. Páčila by sa mi myšlienka, že by tu e, bola aj debata s operatérmi a s operátormi v sektoroch, ktorí by vlastne mohli prejaviť e, svoju dobrú vôdu participovať na týchto cieľoch. Čiže keď hovoríme o, dobrom, e, o dobrovoľnom kalendáre, kalendári, tak e, tam sa nehovorí o týchto operátoroch. A tu musí dôjsť ku konsenzu. Hovorilo sa tu o kruhlom e, stole s operátormi sektoru, aby sme prejavili mm, dobrovoľnosť a vôľu dospieť k cieľu. A takto by to bol dosiahnutelný cieľ. Budeme teda spolupracovať, ja zozbieram všetky príspevky, všetky komentáre, aby sme mohli zohľadniť aj názory ostatných poslancov. Ďakujem veľmi pekne. Ako som už povedal, lehotu som už povedal na pozmeňovacie návrhy a tým končím tento bod programu. A môžeme prejsť k ďalšiemu bodu a to je finančná pomoc spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 a 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku. Budem hovoriť pomaly, lebo pani spravodajkyňa je len na ceste a ešte sem neprišla. Možno by sme spravili minútu, dve prestávku, pretože pani Harms každú chvíľu dorazí. Takže minúta. Jawohl, wir machen weiter. Punkt 17. Takže môžeme pokračovať s bodom 17. Obsah som povedal. Finančná pomoc. Spravodajkyňou je kolegyňa Harms. No, nech sa troška vydýcha, zapne si mikrofón a môžeme sa do toho pustiť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pri tejto správe ide o vyhodnotenie návrhu komisie k financovaniu, o financovaní e, požiadavky e, Bulharska vzhľadom na to, že reaktory Kozlodu 1, 2 a neskôr 3 a 4 podľa zmluvy o pristúpení sa vyraďujú a my sa máme dohodnúť o výške prostriedkov do roku 2013, ktoré by sa poslali do Bulharska zo spoločného rozpočtu A máme sa zaoberať aj návrhmi na použitie týchto prostriedkov, ktoré predložila Európska komisia. Chcem uvieť niekoľko čísiel, ktoré považujem za relevantné a ktoré treba poznať pri, to, pri tomto rozhodovaní. Takže hovoríme o 300 miliónoch eur, ktoré navrhuje komisia ako spoločné plnenie na pomoc za vyradenie Kozloduja. Takže ak by týchto 300 miliónov sa malo financovať, tak potom je to spolu 860 miliónov eur, ktoré by takmer celkom pochádzali z európskeho rozpočtu. Nie všetko, ale takmer všetko. A to by išlo do Bulharska. Pri návrhu, ktorý teraz skúmame, ide o to, že tu máme tých posledných 300 miliónov eur z tejto celkovej sumy 860 miliónov eur a táto čiastka by sa mala použiť, tá zostávajúca čiastka by sa mala použiť na dva účely. Prvý účel, ktorý navrhuje komisia, ten podporujem, to je 180 miliónov sa má použiť na zabezpečenie toho, že bloky 3 a 4, presne tak ako bloky 1 a 2 kozluduja, sa naozaj vyradia tak, aby už nebolo možné ich opakované zapojenie. To je ten cieľ Európskej únie pre Kozloduj. Okrem toho, ja si myslím, by sa malo oveľa prísnejšie kontrolovať, čo sa vlastne stane po vyradení, po vypnutí s jadrovým odpadom, ktorý e, tu bude v dôsledku vyradenia alebo je tu aj z dôvodu prevádzky. A ja musím povedať, že to nie je celkom jednoduché získať naozaj jasnú predstavu o tom, ako sa, ako sa Bulharsko predstavuje odstránenie jadrového odpadu Zatiaľ máme informácie, ktoré hovoria o medziskladovaní najmä vysoko radioaktívneho odpadu a pre vyhorelé palivo. Aby som povedala, že vlastne neexistujú dostatočné opatrenia, prevencia. Najmä pri vypálenom palive sa to obmedzuje len na vývoz týchto alebo respektíve návrat týchto článkov do Ruska na ďalšie spracovanie, ale, čo, ale je to veľmi otvorené. A celkovo je nejasné aj odpoveď na otázku, ako, kedy alebo či vôbec sa to bude skladovať v Bulharsku. Môj návrh je, že z tých 300 miliónov eur je tu tá časť, ktorá nie je určená na samotné vyradenie kozloduja, 3-4 a môj návrh je taký, aby sa týchto 120 miliónov ďalej použilo na to, že by sa vystúpilo z ďalšieho spracovania v Rusku a spojilo by sa to s požiadavkou, aby aj Bulharsko konečne malo vypracovanú politiku, koncepciu, koncepciu riadenia jadrového odpadu a konečného skladovania jadrového odpadu. Ja si myslím, že týchto 120 miliónov by sa malo použiť práve v tejto oblasti zvýšenia bezpečnosti v Bulharsku a okolo. A je to rozumnejšie, než ako keby sa týchto 120 miliónov používalo ako jeden zdroj mnohých európskych zdrojov, z ktorých sa dajú e, financovať projekty, a, lebo tieto projekty sa dajú financovať aj z iných fondov EÚ. A ja si okrem toho myslím, že týchto 120 miliónov eur keby sa použili na nejaké projekty z oblasti obnoviteľných energií a tak ďalej, to by nič na veci nezmenilo. Nič by to nezmenilo na tom, že tá samotná stratégia bulharskej vlády pre energetiku ešte vôbec nie je orientovaná udržateľným smerom. A keďže Bulhari na tom trvajú, aby ďalej mohli využívať jadrovú energiu, ja som toho názoru, že z dôvodu bezpečnosti a pre dobro celej veci by bolo rozumnejšie týchto 120 miliónov použiť na vypracovanie stratégií odstraňovania, skladovania, zneškodňovania a podobne. To je ten veľký rozdiel voči návrhu Európskej komisie. My sme dlho o tomto uvažovali, ale myslíme si, že keďže vyradenie kozloduja, zatvorenie kozloduja sa zdôvodnilo tým, že sa chce dosiahnuť väčšia bezpečnosť, tak preto si myslíme, že aj tu pri využívaní finančných prostriedkov treba dbať najmä na jadrovú bezpečnosť. Ďakujem pekne. E, chcem sa opýtať, e, či niekto z tieňových spravodajcov sa chce vyjadriť? Nech sa páči, pán Kafina. Thank you very much, Mr. President. And, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani Harm za jej správu. Myslím si, že je veľmi pozitívne e, jej orientovanie. Ja v podstate e, súhlasím e, s tým všeobecným orientovaním budúcnosti jadrovej energie, aj čo sa týka dopadov na užívateľov jadrovej energie v jednotlivých krajinách. Ale aby som sa vrátil teraz k tejto konkrétnej správe, nuž v prvom rade e, je základným cieľom bolo vyriešiť jeden problém a to je e, vytvorenie rovnakých podmienok e, pre všetky tri krajiny, ktoré museli zatvoriť svoje jadrové elektrárne a to s očakávaním predchádzajúcich plánov Litva, Slovensko a Bulharsko. Boli tieto tri krajiny. Bulharsko bolo postavené na rovnakú úroveň, platia pri rovnaké pravidlá ako pre ostatné dve krajiny. Ďalším dôvodom pre tento problém bolo, aby tieto krajiny mali pomoc, e, ktorú potrebujú pri postupnom odstavovaní týchto jadrových elektrární a po tretie bola podpora vytvárania efektívnejšieho využívania energie, e, znižovania emisie CO2 namiesto tých e, uzatvorených blokov jadrových elektrární. Teda keď sa pozrieme na samotné znenie tejto správy, myslím si, že komisia navrhuje veľmi adekvátne kroky. Avšak otázky, ktoré eh, načrtla pani Harms, majú aj všeobecný význam a preto si zaslúžia diskusiu. Je potrebné hovoriť o tom, ako by sme mali pristupovať k jadrovému odpadu v Európe, ako by sme eh, sa mali snažiť vynúcovať legislatívu v tejto oblasti Mm, ja sa obávam, že keď to prepojíme k týmto krotným otázkam, tak nevyriešime ani jednu, ani jeden problém, ani nenájdeme odpoveď na tieto otázky, pretože niektoré si vyžadujú rozsiahlú rozpravu, ani nevyriešime tú pôvodnú úlohu tohto programu v Európe. Teraz sa vyjadrím k trom návrhom. Poprvé, e, ušetriť 40 týchto financií na zvýšenie energetickej účinnosti návrh pani Harms aby sme namierili tieto financie na investovanie e, do akéhosi jadrového fondu v Bulharsku. Keď sa pozrieme na využitie týchto 40 financií, tak ako v minulosti, už v podstate to odpovedá na ten prvý cieľ tohto programu a síce zaviesť rovnaké podmienky pre Slovensko, Bulharsko a Litvu pre tieto dve krajiny sú takéto programy naplánované do roku 2013. Teda ak umožníme využitie tejto financie pre Bulharsko, to by e, položilo, zaviedlo rovnaké podmienky pre všetky tie krajiny. Druhý bod, ktorý je trochu sporný, je, že e, v dôsledku odstavenia blokov v Kozloduj e, krajina bude trochu na inej úrovni, čo sa týka vyžovania fondov. Európska banka pre obnovu a rozvoj sa snaží riadiť využívanie tohto fondu a síce tak, že sa znížia emisie CO2. E, tento program sa zdá bol úspešný. E, teraz sa tento rok prebehne e, dodatočný audit, ktorý bude zameraný na využívanie týchto fondov a či sa dosiahlo to želané zníženie emisie CO2 alebo nie. Pokiaľ ide o ostraňovanie druhého odpadu, aj e, toto je e, isté problém. Je to kontroverzný e, bod, sú na rôzne názory. Ja si skutočne myslím, že si to zasluhuje rozsiahlejšiu debatu, keď chceme sa venovať tomuto konkrétnemu prípadu. Nebol by ten zdroj financovania dostatočný na to, aby sa vytvoril ten zásobný fond v Bulharsku. A viedlo by to k tomu, že by to bol precedent pre ostatné krajiny. Využili by sa e, finančné zdroje z Európskej únie na to, aby sa vytvorili e, akési zálohové fondy v členských štátoch. Podľa mňa je potrebné o tom diskutovať. Ak to chceme vyriešiť, musíme sa venovať aj tejto otázke, otázke financovania, otázke možných technológií, ktoré by sa mali využiť a zavedenia rovnakých podmienok pre všetky krajiny. No a napokon, pokiaľ ide o návrh čo e, najskoršieho presúvania radioaktívneho odpadu, nuž, mali by sme sa venovať predovšetkým otázkam bezpečnosti. Je takmer nemožné, aby krajina porušila asociačnú dohodu. Opätovné otváranie e, týchto bodov by malo taký negatívny dopad na Bulharsko, že si nedokážem predstaviť, ktorá vláda by si trúfla obrať sa týmto smerom, pokiaľ ide o e, záverečné osraňovanie a vyraďovanie blokov. Nuž verujme sa otázkam aj technologických postupov. Podľa mňa sú dostatočné nástroje, aby sme to vyriešili. Podľa mňa tieto body sú všetky rovnako dôležité. Je potrebné diskutovať o nich rozsiahlejšie na našom výbore, pretože pokrývajú využívanie jadrovej energie vo všeobecnosti a celkom iste e, budú aj ďalšie prípady podobné ako tento a to ešte obohatí celú túto problematiku. Ďakujem. Ďakujem, pán Oručev. Благодаря, господин председател. Ďakujem, vážený pán predseda. Chcem poďakovať pani spravodajkyni. A pokiaľ ide o jej stanovisko, že je potrebné e, zabezpečiť e, tieto prostriedky na odstavenie týchto reaktorov, tak je tu dosť argumentov, ktoré prezentovala za týmto účelom komisia. Súčasne návrh spravodajkyne mení zásadným spôsobom nariadenie alebo návrh, ktorý predložila komisia. Ak by sme rozlišovali medzi jadrovou a nejadrovou časťou e, tejto pomoci, tak Pani Harms navrhuje uzavrieť okienko nie nukleárne a otvoriť ďalšie okienko, ktorým by som nazval únik e, jadrového odpadu. Tento návrh je nepriateľný a nemôže byť v tejto etape podporený. Je neudržateľný Bulharsko sa rozhodlo uzavrieť štyri reaktory a to v dôsledku potreby, ktorá bola formulovaná Európskou úniou. A, pre, a to bolo tak pre odstavenie reaktorov, ako aj pre následné riadenie ekonomických a sociálnych dôsledkov čo má samozrejme, že dopad na ekonomický sektor. Nemôžeme uzatvoriť a odstaviť 1778 MW, to je petina e, elektrickej spotreby Bulharska bez dopadov. Pani Harms vo svojich argumentoch hovorí, že Bulharsko E, sa nestretlo s ťažkosťami, pokiaľ ide o zásobovanie elektrínou a že teda je Bulharsku už netreba pomáhať. To však nie je pravda. Náš energetický systém sa vedel dopredu pripraviť na odstavenie týchto reaktorov. A to je naozaj veľmi veľká energetická kapacita. My ďalej nemôžeme ignorovať ani to, že v mojej krajine odstavenie reaktorov bolo veľmi zle prijaté obyvateľstvom. Sociologické štúdie a prieskumy preukazujú, že bulharskí občania trvajú na opätovnom otvorení týchto reaktorov jediný prostriedok na to, aby občania a obyvateľia krajiny pocítili pomoc Európskej únie, akúsi kompenzáciu, tak to je presne to, aby to bolo mimo jadrového sektoru E, kultúrne inštitúcie, nemocnice, verejné budovy, ktoré v dôsledku aplikácie opatrení energetickej efektívnosti e, znížili svoje náklady. A významná pomoc, ktorá bola poskytnutá v oblasti mestského vykurovania, e, sa takisto vnímala priamo bulharským obyvateľstvom. Ak uzavrieme e, túto možnosť, tak vyšleme jasný signál obyvateľstvu, že obyvateľia a bulharské obyvateľstvo e, túto pomoc jednoducho nebude môcť e, cítiť. Na druhej strane reorientácia významných prostriedkov 120 miliónov z tejto pomoci na budúce obdobie a ich e, realokácia na iné projekty, ktoré nemôžu byť vyriešené do roku 2013, to neprináša riešenie problémov a nie je rozumné a efektívne využitie zdrojov, E, finančných zdrojov Európskej únie a preto si myslím, že tento návrh je nepriateľný. A keďže v správe sa niekoľkokrát zdôrazňuje skutočnosť o nekalej konkurencii, o tom, že je potrebné sa vyhnúť poskytovať pomoc inej produkcii, najmä elektrickej energie. Nazdávam sa, že týchto 120 miliónov, prezentovanie týchto 120 miliónov a ich alokácia na spracovanie vypáleného jadrového paliva, to všetko bude, bude veľký problém v celej Európskej únii, pretože to je po, táto pomoc, to nie je len pomoc pre Bulharsko. Nezabúdajme, že sú tu aj iné krajiny, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii, ktoré zrušili, odstavili svoje reaktory, sú tu ďalšie krajiny, ktoré v Európskej únii jadrovú energiu používajú. No a tento problém je takisto prepojený aj s touto problematikou. Myslím si, že by bolo treba pristupovať rovnako k Bulharsku a k iným krajinám, ktoré rušia svoje jadrové elektrárne my predložíme správe pozmenujúce návrhy, aj k návrhu komisie predložíme pozmenujúce návrhy a e, vyjadríme tam náš nesúhlas s návrhom pani spravodajkyne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Rasdorf. Ďakujem, pán predseda. V tejto otázke e, čiastočne súhlasím s pani e, Harms, pani spravodajkyňou teda na jednej veci sa zhodneme a to je požiadavka čo najvyššie bezpečnostné normy tejto jadrovej elektrárne. A ďalej, čo sa týka postupu um, odstavu, odstávky týchto reaktorov. Eh, v tomto s pani Harm súhlasím. Keď sa pripravovala dohoda medzi Bulharskom a EÚ, prístupová dohoda počítala nielen s nákladmi odstávky, ale aj s nákladmi na kompenzáciu e, straty v oblasti energetických kapacít. Bol to aj e, istý útok na energetickú bezpečnosť Bulharska, ale aj susedných krajín, pretože Bulharsko vyvážalo elektrinu aj do ostatných krajín, v susedstve, ako napríklad eh, Rumunsko, Srbsko a eh, bývalá Jugoslovenská republika Macedónsko. Eh, je to aj strata príjmov do rozpočtu. A teraz Bulhorsko, Bulharsko je v sociálnej oblasti veľmi zraniteľné. Nemôžeme si dovoliť ohrozovať tieto krajiny na Balkáne. Takýmto spôsobom potrebujeme stabilný a prosperujúci Balkán a musíme sa snažiť predísť akýmkoľvek sociálnym narušeniam systému mm, na Balkáne, pretože bez Balkánu Európa nebude kompletná. Je v našom záujme zabezpečiť čo najhladšie a nepo, ne, najmenej problematické zakomponovanie štátov z Balkánu do procesov v EÚ. A takéto kroky by narušili tento hladký a neproblematický spôsob zapojenia týchto štátov z Balkánu do postupov v EÚ. Ja mám v pláne predložiť 8 pozmeňovacích návrhov k tomuto textu a dúfam, že prístup, ktorý navrhla Európska komisia, parlament schváli a dúfam, že aj e, tie kompenzačné príspevky e, budú schválené. Ďakujem. Bedanke mich herzlich, Monsieur Audi. Ďakujem pekne, pán Brody. Ďakujem, ja iba veľmi stručne. Pokiaľ ide o finančné riadenie, máme e, ťažké spomienky na členské štáty a Bulharsko a pokiaľ ide o túto tému, tak chcem pripomenúť článok 53 finančných predpisov. My, Európsky parlament, máme právo kontroly ohľadne používania týchto fondov, ktoré budú riadené Medzinárodným podporným fondom. A potom mám druhú otázku na komisiu, či máme nejaké zábezpeky, pokiaľ ide o využívanie týchto fondov zo strany všetkých podnikov, ktoré budú realizovať tieto odstávky, či tam bude zabezpečená transparentnosť verejného trhu a či tam bude e, preferencia e, Európskeho spoločenstva, teda že či sa tam budú uplatňovať európske podniky, ktoré v tejto oblasti sú činné. Ďakujem. Bedanke mich sehr. Ďakujem pekne. Teraz by som dal rád slovo komisii. Pán Fáros, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj spravodajkyni eh, za správu, ktorú predložila. S veľkým eh, uspokojením môžem skonštatovať, eh, že je tu veľká miera konvergencie medzi predloženou správou a návrhom komisie. V oboch týchto dokumentoch sa uznáva, že je potrebné pokračovať s odstávkou blokov v Kozloduji a to e, za dodrženie čo najvyšších štandardov. E, obe správy uznávajú, že táto činnosť do konca roka 2013 musia byť financované a že Financovanie sa musí uskutočniť cez fond určený na odstávku hydroelektrárne v kozloduji. Zhodneme sa tiež na e, potrebe finančnej podpory, pretože spravodajkyňa tiež vychádza z toho, že 300 miliónov eur na 4 roky ako celkový balíček je primeraná suma. Okrem toho je tu kritický bod, kde dochádza k rôznosti názorov a síce, ako by sa tieto prostriedky mali využiť. Myslím si, že pri podiele odstavky zhruba 180 miliónov aj spravodajkyňa je ochotná prijať návrh komisie. Ide teraz o to, či tých 120 miliónov je naplánovaných na to, ako je to v článku 30 prístupovej dohody, aby sa podporovali a financovali energetické projekty, alebo či tých 120 miliónov využijeme na to, aby sme financovali projekt, ktorý by zabezpečil spracovanie vypáleného jadrového paliva v Bulharsku. V podstate môžem spravodajkyňu uistiť, že Komisia vybudovanie spracoviska e, na spracovanie vypáleného paliva vidí ako rovnako dôležité a komisár pre energiu e, Tinger vo svojom vypočutí zdôraznil, že komisia je za túto otázku riadenia odpadov a ešte tento rok e, komisia vypracuje návrh a chce predložiť tento návrh. Keď takýto návrh bude na stole, ešte stále bude otvorená otázka, či bude správne financovanie niektorých projektov, ktoré budú obsiahnuté v tomto návrhu, či už teraz by bolo potrebné presne určiť na základe jedného návrhu, ktorý by v podstate nemal nič spoločné s konečnou odstávkou týchto reaktorov. Musíme si položiť otázku, či takýto postup by nás nedostal na úroveň kaskadového efektu a spôsobil by, že všetky ostatné e, štáty, ktoré sú v štádiu odstávky, by tiež nepožadovali e, takéto financovanie ako v tomto prípade. To by však nevyriešilo ešte otázku prístupu a toho, či ešte majú zmysel takéto energetické projekty. Ja by som raz dôraznil energetické projekty v Bulharsku. To sa netýka len e, vybudovania nových e, výrobných kapacít. Odstávkou Kozloduj sme úplne zmenili konfiguráciu a umiestnenie produkcie v Bulharsku. Vieme teda veľmi dobre, že v sieťach, e, prenosových sieťach e, sú ešte potrebné investície na to, aby toto nové dianie a táto zmena prostredia bola pokrytá. Vieme, že e, ide v niektorých prípadoch transformačných staníc je tam ešte veľká potreba investícií na to, aby bola poskytnutá bezpečná dodávka elektriny. Takéto projekty sú zmysluplné bez ohľadu na to, či ešte potrebujeme výrobné kapacity alebo nie. A ďalej, pokiaľ ide k otázke energetické, pokiaľ ide o otázku energetické účinnosti. Tu sa trochu rozchádzame v názoroch, pretože podľa nás, na základe našich vyhodnotení, Bulharsko je členským štátom, ktorý je zhruba 8-násobne viac energeticky účinnejší, ako je priemer v Európskej únii. A tu tie najvyššie zisky pre energeticky účinné projekty v spoločenstve sa môžu spočítať a zrátať. A práve preto e, má zmysel presadzovať tieto investície do energetickej účinnosti. Ja som ochotný um, dávať, dať vám dispozícii nezávislú správu, ktorá vyhodnocuje tieto investície do energetickej účinnosti a dokazuje e, ich význam na konkrétnych výsledkoch. Ďalej, pokiaľ ide o otázku toku financií, my sme navrhli, aby sa tieto prostriedky e, vyčlenili cez fond z Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Tento Tok peňazí e, bude predmetom pravidelnej kontroly, projekty sa budú musieť predkladať konkrétnemu výboru, ktorý bude e, skúmať ich transparentnosť, bude kontrolovať tok peňazí. Môžem vás uistiť, že takto to bude. V tejto chvíli Európsky dvor auditorov práve e, vypracováva audit o funkčnosti týchto návrhov. Nechajte teda komisiu, aby nemusela už takto predčasne stanovovať podmienky na financovanie. My si myslíme, že takéto energetické projekty majú ešte stále význam a práve v oblasti riadenia energetickej účinnosti Bulharska by sme ich mali presadzovať. Ďakujem. Ja, um, darf ich... Ďakujem pekne. Myslím si, že ponuka, eh, ktorú ste nám teraz predniesli, je pre nás atraktívna, môžeme ju prijať eh, a budeme sa tomu neskôr venovať. Pani Harms, nech sa páči. Also erstens ist mir wichtig... Ďakujem. Najprv chcem povedať, že nič nemám proti tomu, aby sa v Bulharsku robilo viac pre efektívnosť, energetickú účinnosť a udr- vypracovanie udržateľných stratégií. Ja len konštatujem, že podľa toho, čo ja viem, ten pomer medzi nákladmi, ktoré Bulharsko urobilo z vlastných zdrojov a tými nákladmi, ktoré sa financujú z európskych zdrojov a teraz aj z tohto vyraďovacieho fondu, že tento pomer je naozaj e, indikátor toho, že Bulharsko nerobí mnoho v oblasti energetickej účinnosti a udržateľnosti. Nie je to jadro jej stratégie a sú tu možno individuálne dobré projekty z európskych zdrojov, ale pri hodnotení celkovej stratégie v Bulharsku komisia by toto nemala stratiť zo zreteľa, pretože naozaj sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme v Bulharsku videli nejaký veľký skok v účinnosti. Ja si myslím, že takto vyzerá situácia dnes. To sa môže len zlepšiť. Po druhé, aj to chcem ešte raz zretelne zdôvodniť ja som zelená, samozrejme, ja vôbec nemám záujem na tom, aby jadrová ekonomika v Bulharsku alebo najmä, aby ruské podniky v novo investovali v Bulharsku a aby sa, aby e, sa takto vyprodukovala jadrová energia a vyvážala. Na druhej strane však, ak my ako Európania nebudeme robiť niečo navyše k peniazom, teda nepreberieme zodpovednosť za normy bezpečnosti, nespravíme nič pri bezpečnosť, pri vyraďovaní a odstavke kozloduja, tak potom musíme do, o, posúdiť aj celkový obraz. A to, čo som ja videla a pochopila z oznamov Bulharska Európskej komisii, tak ja nemám pocit, že by Bulharsko doteraz urobilo niečo pre odstavku a likvidáciu kozluduja v dostatočnej miere. Nezdá sa mi, že by malo pripravenú primeranú stratégiu tie e, zdôvodnenia pre nové zmluvy s Ruskom na zhodnocovanie, na prepracovanie paliva, tak to zdôvodnenie je napríklad správe k spoločnému dohovoru. A ten dôvod je taký, že neexistujú dostatočné finančné prostriedky v Bulharsku na skladovanie a odstraňovanie a že zhodnocovanie v Rusku je cesta, ktorá by viedla, e, neprimera, ktorá zabráni neprimerané zaťaženie budúcich generácií, ale ja s tým nesúhlasím, pretože zhodnocovanie v Rusku, tak to nebudem teraz tu nahovoriť o detailoch, ale to určite nie je zabránenie zaťaženia budúcich generácií. Pre mňa je dôležité to, že Bulhári sami hovoria, že nemajú žiadne peniaze na to, aby mohli pripraviť nejaké skladovanie a odstraňovanie a preto exportujú vyhorelé palivo, skozlodujú do Ruska. A to je situácia, ktorá je pre mňa nepriateľná. A keď pán Oettinger ako nový komisár je za e, likvidáciu E, na, na najvyššej bezpečnostnej úrovni a nie za lacné peniaze, tak potom tá cesta, ktorá bude v Bulharsku a ktorá je aj v iných členských štátoch, je nepriateľná. A e, tá ponuka Bulharsku týchto 120 miliónov použiť ako štartovací kapitál fondu, ktorý musí byť oveľa väčší, aby sa vytvorila stratégia likvidácie zneškodňovania, ktorá má primerané bezpečnostné e, parametre, je návrh, ktorý treba zvážiť práve na tom, aký veľký skok v účinnosti by sme mohli s týmito 120 miliónmi dosiahnuť. Ale ja vidím potrebu ďalšej diskusie, samozrejme na základe pozmeňovacích návrhov a teším sa na ďalšiu komunikáciu. Ďakujem za túto intenzívnu debatu. Týmto sme skončili aj tento bod programu. Pozmeňovacie návrhy sú vítané a do 4. marca, prosím, to je 4. marec. Bod 18, nemám žiadne oznámenia, pri 19. to viete, najbližšie rokovania sú už stanovené, tomu nemusím už nič dodať a preto sa vám chcem poďakovať za dnešnú debatu a želám vám príjemný zvyšok dňa.